Good morning, ladies, and Pekne dobré ráno, dámy a páni, poprosím vás, aby ste sa posadili, aby sme mohli začať schôdzu výboru REGI. Máme tu dostatok členov výboru, aby sme mohli začať e, pracovať. Otváram schôdzu. E, začíname s chválením programu. Pýtam sa, či môžeme schváliť návrh programu. Pán Van Nisteroj, máte návrh? Máme tri pripomienky. Poprvé bod 5 pre našu skupinu je pomerne nejasný. Pre ľudí, ktorí eh, majú na starosti eh, námorné veci, eh, Nemám žiadne informácie. Mohli by ste nám to, prosím vás, priblížiť? Druhý bod. Dnes máme stretnutie s pani komisárkou. Spomínam si, že niektorí poslanci mali pripravené otázky, mali by zrejme získať prioritnú možnosť ich položiť. A tretí otázka, bod 13, mohli by sme to spojiť s, s neformálnou radou o otázkach súdržnosti, kde ste sa tiež e, e, e, zúčastnili. Je to môj pracovný dokument. Áno, ďakujem veľmi pekne. Najprv zodpoviem otázku 5 programu. Rozprávali sme s konferenciou o krajových primorských regionov Európy asi pred mesiacom a pokusili sme sa zapracovať ich účasť do nášho programu, aby nám priblížili svoju činnosť. Nepodarilo sa to však, pretože eh, nemali sme mm, vzájomný prenik e, e, programov a preto sa to objavilo na dnešnom programe. Súvisí to s mojim želaním pozývať e, niektoré organizácie, ako je táto, aby predkladali aj oni svoje názory. Je to súčasťou nášho spoločného úsilia chceme trošku spestriť činnosť nášho výboru a práve preto sa objavili na dnešnom programe. Takže neskôr sa objavia aj ďalšie organizácie v poriadku, e, to je dobre, tak aspoň, aby bolo jasné, o čom budeme hovoriť, aby sa aj my mohli pripraviť. Takže e, budú nám hovoriť o svojej organizácii, o tematickom prístroji, uvidíme. Áno, uvidíme Ďakujem. A budeme mať možnosť e, pozvať ich opätovne, ak by sme mali nejaké doplňujúce otázky. Mohli by sme v tom e, pokračovať. Čo sa týka vašej otázky k bodu 13, e, pardon, najprv pani komisárka. Očakávame o tretej pani komisárku Kretu o tretej na začiatku popoludnejšej schôdze budeme mať výmeru, výmenu názorov s ňou. To, čo je napísané v programe, sa, tam sa spomína výmena názorov, ale ako je u nás zvykom, najprv poskytnem jej slovo, aby počas 10-15 minút e, e, prezentovala e, e, svoje informácie a zda aj o neformálnej e, Eh, eh, rade, eh, aby nám povedala o fungovaní regionálnych programov, ako to tam vyzerá. A neskôr budeme mať šancu klásť otázky a mm, reagovať na odpovede. Minule musela veľmi zavčas odísť a mnohí poslanci mali ešte pripravené otázky, ktoré sa im nepodarilo položiť. Ak sú teraz pritomní, budú mať prednosť? No Vypočujeme e, e, e, si najprv pani komisárka, možno, že vystanú ďalšie otázky. Dúfam, že ota- naši členovia, ktorí mali otázky a nemohli položiť, nebudú, nezostanú neuspokojení. Mám na mysli, že mali by dostať prednosť. Požiadam všetkých, kto má ešte otázky z predchádzajúcej schôdze pred mesiacom, aby začali, ale ak naše členovia e, budú chcieť položiť e, nové otázky, aj to je v poriadku. K bodu 13. Máte pravdu? Druhý materiál, to je presne ten materiál, ktorý sa prekladal počas neformálnej e, e, e, rady. E, ohľadom účinnosti a pridanej hodnoty politiky súdržnosti. E, pokiaľ sa nemýlim, práve vy ste spomínali tento materiál, žiadali ste, aby sa zapracovali pripomienky výboru REGI. Domnívam sa, že tento materiál dostali všetci členovia. Sme e, informovaní a vypočujeme si e, stručné, stručnú prezentáciu komisiu a budete mať možnosť e, e, vymeniť si názory. A e, tu sú v jednom bode dva pracovné dokumenty. Toľko k programu. Máme ešte nejaké ďalšie otázky alebo návrhy? Nie. Takže konštatujem, že program je schválený. Ďalší bod programu schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala 4. a 5. maja tohto roku. Návrh zápisnice ste obdržali. Odporúčam, e, aby e, ako vždy, pokiaľ nebudú znesené nejaké námietky počas tejto schôdze, e, budeme považovať zápisnicu za schválenú. Nemáme žiadne pripomienky, iné návrhy. Potom tretí tradičný bod oznámenia predsedajúcej. Mám e, dve oznámenia. E, prvá, e, prvé oznámenie je technické povahy. Nezabudnite, prosím vás, doniesť za sebou hlasovacie karty. Hlasujeme o troch bodoch a nepochybne budeme potrebovať tieto hlasovacie karty na elektronické hlasovanie. To je prvé technické oznámenie a druhé oznámenie sa týka neformálnej e, ministerskej schôdze v Ríge 9. a 10. júna. V podstate tam boli dve schôdze. E, Zúčastnil som sa dvoch. Počas druhej schôdze som bola s pánom e, Guculinom a pánom Van Nisterojom. Prvá schôdza sa venovala novej politike súdržnosti Mali sme výmenu názorov medzi komisiou, predsedníctvom a členskými štátmi. Hovorili sme o nových bodoch politiky súdržnosti, o tom, ako ich vnímajú a uplatňujú členské štáty, či sa domnievajú, že nové prvky politiky súdržnosti, ako podmienenosť ex ante, vyššia e, e, e, úloha finančných nástrojov a jednoduchá, dôležitá záležitosť zjednodušenia. Ako sa toto všetko uplatňujú členské štáty? Mali sme mm, mm, určitý príspevok k tomuto programu. Bol to prehľad nových prvkov politiky súdržnosti. Dobre to členské štáty E, vnímali. Myslím si, že hlavným bodom zájmu všetkých členských štátov je otázka zjednodušenia. A návrh komisie e, spočíva vo vytvorení e, pracovnej skupiny na vysokej úrovni, ktorá sa bude zapodevať zjednodušením politiky súdržnosti. Všetky členské štáty podporili tento nápad, aj keď stále nie je jasné, ako presne sa toto všetko bude organizované. V každom prípade samotná myšlienka získala podporu členských štátov. Odzneli e, pripomienky k finančným nástrojom, ako aj k tým príležitostiam, ktoré poskytujú členským štátom z hľadiska zvýšenia e, množstva príležitostí pre uplatnenie politiky súdržnosti. Odzneli aj pripomienky ohľadom podmenenosti e, ex ante na prekvapenie nebolo príliš veľa pripomienok k európskemu semestru, pretože táto záležitosť je stále eh, jednoznačná, nie je mm, celkom jasná. Počas druhého dňa eh, sme sa eh, venovali politiky mestského rozvoja a nová skupina ministrov sa zúčastnila na tejto schôdzi, pretože v niektorých členských štátoch E, e, jeden rezort má na starosti politiku e, súdržnosti a druhý mestský rozvoj a mestskú problematiku. Všetky členské štáty podporili vyhlásenie, ktoré pripravilo predsedníctvo. Takže máme už vyhlásenie z Rigi ohľadom mestskej agendy Myslím si, že sekretariat vám to už e, všetko e, zaslal. Správne? Áno. Takže máme toto vyhlásenie, čo je e, základom pre pokračovanie prác. Tohto sa ujme nasledujúce predsedníctvo. Luxemburské predsedníctvo bude naďalej sa venovať problematike mestského rozvoja a toto predsedníctvo by malo ukončiť práce a predložiť e, amsterdamské vyhlesenie ohľadom e, e, mestského programu. Toľko harmonogram jedno i druhé predsedníctvo predostrelo svoje plány v súvislosti s politikou súdržnosti a témou mestského rozvoja. Je očividné, že mestský program sa stane nosným bodom činnosti e, luxemburského a holandského predsedníctva novým e, prvkom diskusí e, bola úloha malých a stredných mestských oblastí. Nie je prekvapujúce, že táto príloha k, k vyhláseniu, ktoré pripravilo lotičské predsedníctvo, získalo podporu členských štátov vrátane zástupcov e, luxemburského a holandského predsedníctva, čiže úloha malých a stredne veľkých mestských oblastí je veľmi dôležitá. E, s tým súhlasili všetci ministri. Je to dôležité aby e, v rámci e, mestskej politiky sme vytvárali prepojenia medzi rozvojem veľkých miest, ale aj malých a stredne veľkých mestských oblastí. To je tá hlavná myšlienka. Môžeme očakovať e, ďalší vývoj tohto vyhlásenia a činnosti jedného druhého predsedníctva v otázke mestského rozvoja. V mene výboru e, regii ja som vystúpila porozprávala som o našej činnosti v súvislosti s e, mestským programom, e, stanoviskom výboru e, regí, aby som to zhrnula. Táto téma je pre nás veľmi dôležitá. Vnímame budúci rozvoj, podporujeme snaženie predsedníctiev, jednoznačne podporujeme snahy smerom e, e, sklbiť e, existujúce správy, aktivity a nevytvárať nové správne útvary, dokumentáciu. Snažíme sa pristupovať komplexnejšie a využívať všetko, čo sa už deje v tomto smere. Domnievam sa, že toto vystúpenie bolo dobre prijaté členmi rady. Pán Van Nisteroj sa tiež ujal slovo počas diskusie. Ak e, pán, e, pán minister e, bude chcieť, môže, môže doplniť moje informácie. Ale to je zhruba všetko, čo som vám chcel povedať o neformálnom stretnutí ministrov zodpovedné za mestský program a politiku súdržnosti v Rige. Chcete doplniť? Myslím si, že ste veľmi presne približili nám všetky informácie. Máme to aj na papieri. Naozaj urobili sme e, e, e, veľký krok v správe, je to deklarácia z Rigi, je tu aj program. Myslím si, že koncom maja roku 2016 sa to má završiť. Bolo veľmi príjemné zúčastniť sa týchto rokovaní E, e, samozrejme, moja politická skupina e, ma potrestala za to, že sa o tom nehlasovalo v pléne. Mm, ťažko sa to stíha, keď je to súbežne s plénom. A ďakujem pekne za poskytnutú informáciu. Uvidíme, ako to dopadne. Áno, ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že budeme pokračovať v tejto tradícii, zúčastňovať sa na schôdzach ministrov dokonca aj keď tieto schôdze sú neoficiálne. Je dôležité e, e, e, sledovať vývoj a pochopiť, ako to vnímajú na strane rady. Takže toľko oznámenie predsedajúcej, nič viac by som už nemala. Ďalším bodom programu je stratégia únie pre región Jadranského a Jonského mora. Mm, po žiadosti Európskej rady v júni 2013 komisia pripravila oznámenie o stratégii Európskej únie pre Jadranské a Jonské more a mm, s tým súvisia akčný plán. To už je e, tretie makroregionálna strategie, ktorá sa týka 8 štátov. Polovica štátov e, sú členy Európskej únie, Chorvátsko, Grécko, Taliansko, a Slovinsko a polovinca majú e, kandidátsky status Albánsko, Čierna hora a Srbsko a potenciálne členské štáty ako Bosna a Hercegovina. Komisia naznačila, že schválí štvrtú regionálnu strategiu pre Alpijský region v maji, aj to je v programe Takže budeme mať novú makroregionálnu stratégiu. Hlavným cieľom stratégie pre Jadranské a Jonské more je podpora dlhodobo držateľnej eh, eh, hospodárskej prosperity prostredníctvom hospodárskeho rastu a vytvorenia pracovných miest a eh, ochrany životného prostredia. Politika súdržnosti bude zohrávať dôležitú úlohu pri realizácii tejto stratégie. Na schôdzi regii e v maji náš spravodajca, pán Jakovčič, predostrel svoje e, počiatočné e, nápady a dnes predkladá návrh správy. Odporúčam stanoviť termín predkladania pozmeňujúcich návrhov v piatok 3. júla o 12.00. Budeme hlasovať na schôdze 17. septembra o e, záverečnom znení tejto správy. Toľko ako organizačnej e, stránke. A teraz odozdám slovo pánovi e, spravodajcovi, aby nám predostrel svoje správo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Prajem vám všetkým pekné dobré ráno a ďakujem vám všetkým za spoluprácu, ktorej sme sa tešili počas ostatných mesiacov po talianskom predsedníctve, potom ako talianské predsedníctvo rozbehlo e, stratégiu pre región Jadranského a Jonského mora. E, hovorím to nielen zo zdvorilosti. Naozaj sa domnievam, že e, pracovali sme vo veľmi kolegiálnej atmosfére a chcem poďakovať pani Tomasič, pánovi Škebicu, pánovi Pajsgoldoviči, ktorý dnes nie je žiaľ prítomný a ktorý so mnou úzko spolupracoval a títo ľudia boli spolu spravodajcami pre túto stratégiu. Myslím si, že dobre sme rozbehli našu prácu, teraz máme k dispozícii materiál, o ktorom nepochybne treba diskutovať naďalej. Domnievam sa však, že napokon budeme mať e, dobrý dokument, ku ktorému všetci môžeme e, prekladať pozmenujúce návrhy. E, v správe mám, e, rozsah správy je zhruba 6 tisíc slov. E, všetci vieme, nakoľko je tento región dôležitý pre Európu. Takže budeme prispievať k tejto správe prostredníctvom pozvednejších návrhov. Termín na ich prekladanie je 3. júla. Vážené dámy, vážení páni, táto správa je mimoriadne zložitá. Máme tu štyri členské štáty Európskej únie a štyri štáty, ktoré e, členmi nie sú a sú kandidátskymi krajinami. Táto stratégia sa týka krajín e, z regiónu, ktorý pred 20 rokmi e, bol v strede bojových aktivít. Ekonomické sociálne problémy sú výsledkom tejto skutočnosti. E, v tomto regióne máme e, susedné štáty, ktoré sú členmi Únie, Chorvátsko, Slovinsko, Grécko a Taliansko. To sú krajiny, ktoré sa aktívne zúčastňovali e, vo vývoji tohto regiónu. A tento politický rámec E, slúži na to, aby e, tento region získal politický, e, prepačte, ekonomický stimul. Rozdelili sme svoju správu na štyri kapitoly. Modrý hospodársky rast, vzájomné prepojenie tohto regiónu, kvalita životného prostredia, to je tretia kapitola, a štvrtá kapitola dlhodobo udržateľný konkurencieschopný cestovný ruch. E, niektoré z týchto prvkov e, sú nové a nie sú priamo e, prepojené s návrhom komisie, sú však veľmi príbuzné. všetky títo e, prvky e, dokážu vytvárať e, značnú synergiu. Domnievam sa, že prostredníctvom pozmenujúcich návrhov sa nám podarí ešte viac posilniť túto správu a dosiahnuť napokon zhodu ohľadom jej znenia. Dovolte, aby som zdôraznil dva mimoriadne dôležité prvky. Nebudem začítovať pripravený text ak e, chceme naozaj pomôcť krajinám, ktoré ešte nie sú členy Európskej únie, ale ktoré sú na nás napojené, e, Svetová banka a ECB, prepáčte, e, Európska investičná banka, totiž poskytujú úvery a ďalšie zdroje pre rôzne projekty Čierna čierneho reby chcela vyležať elektrínu prostredníctvom e, e, vedenia na dne mora. To je projekt, ktorý určite zaslúži podporu. A ďalšia vec, ktorú by som chcel podotknúť, spočíva v tom, že podľa nás Európsky parlament sa e, musí stať jedným z orgánov riadenia tejto stratégie. Zatiaľ Európsky parlament nie je priamo e, zaangažovaný a požadujeme takúto účasť, považujeme to za e, odôvodnené. Mali by sme trvať na tom, aby Európsky parlament participoval na činnosti e, riadiacich orgánov tohto projektu. Modrý hospodársky rast. To je jedna z ďalších kapitol správy. Nad všetky pochybnosti Eh, pobrežie Jadranského a Jonského mora majú eh, veľmi bohaté prírodné a ľudské zdroje. To znamená, že tento región okrem iného je jeden z najkrajších, či už v Európe, alebo na celom svete. Eh, chcem sa podeliť o jednu vec, ktorá ma znepokojuje. Ide o zníženie populácií e, rýb v Jadranskom mori. Mali by sme nasledovať príklad našich priateľov z Balského mora. Mali by sme chrániť všetky populácie rýb v Jadranskom a Jonskom mori. A ďalšia vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, spočíva v tom, že e, e, na Jadrane stále máme veľmi dobré e, lodiarské kapacity. Mm, e, vieme e, mm, postaviť výletné lode. A upriamujem vašu pozornosť na túto skutočnosť nielen preto, že v tomto odvetví pracujú tisícky ľudí, ale preto, že E, to má e, e, napojenie takmer na všetky krajiny Európskej únie. Toto dvetvie dováža súčiastky z celej Európskej únie. Ide o inovačné odvetvie, ktoré využíva výsledky vedeckého výskumu a zaslúži si našu podporu. Vzájomné prepojenie tohto regiónu je tiež veľmi dôležité E, mám na mysli dopravné prepojenia, ako aj e, prepojenie z hľadiska dodania e, energetických nosičov. Či už ide o západný alebo východné pobrežie Jadranu, tento prvok zostáva stále dôležitý E, všetky e, koridory e, tejto siete musia byť spojené s ostatnými prvkami siete TNT. Práce, ktoré sa nedávno začali v súvislosti s TANAPom, umožní plynu z Azerbajdžanu dostať sa do Albánska. Potom sa to stane súčasťou Markara regiónu Grécka a Albánska. Mám na mysli TANAP a TAP. E, terminál LNG, alebo výstavba tohto e, terminálu v Chorvátsku a Albánsku, e, tiež sú dôležitými prvkami obrovský potenciál hydroelektrárni v Bosne a Hercegovini v Čiernej hore a, a, a Srbsku je tiež dôležité. Ako vieme, máme problémy z hľadiska e, získavania e, elektrickej energie. E, hydroelektrárne e, umožňujú vyrobať elektrínu obnoviteľným spôsobom a treba e, ich podporiť. Zadržajno i ja Ochrana životného prostredia je veľmi dôležitá. Snažil som sa doplniť niektoré návrhy, ktoré som získal, pretože si myslím, že je veľmi dôležité naďalej kontrolovať znečistenie cezhranične, pretože je veľmi vysoké toto znečistenie a musíme eh, na ňo dbať ďalej. Je veľmi dôležité, aby v jadranskej oblasti kde je vysoké využitie energií, boli naplánované ďalšie prieskumné projekty. Neexistuje e, nejaká koordinácia medzi krajinami tohto regiónu z pohľadu vytvorenia akéhosi regionálneho centra e, pre prípady katastrof. A toto ja navrhujem ako e, svoju vlastnú iniciatívu. E, bol som predstaviteľom na Istrii a spolupracovali sme s Talianskom pre prípady katastrof. Takéto centrum pre prípad katastrof by bolo, e, myslím, že veľkým prínosom pre projekt. Xylella fastidiosa je tiež spomenutá v správe. Takéto problémy by sme mali počiarknúť, pretože škodia dlhodobo polnohospodárstvu. Tiež treba vyzdvihnúť hodnotu um, e, dedictva Eh, UNESCO v tejto jadranskej a jonskej oblasti, dedičstvo po gréckej a rímskej civilizácii, eh, ktoré sú veľkým prínosom k svetovému dedičstvu a predstavujú možnosť pre ďalší rozvoj turizmu. Ja teda navrhujem eh, vypracovanie hĺbkovej štúdie o potenciáli ďalšieho možného využitia kultúrneho dedictva v rámci tejto stratégie. Myslím si, že turisti, ktorí chcú navštíviť e, túto oblasť, tento región, majú rôzne požiadavky a očakávania, ale kultúrne dedictvo je určite spoločným menovateľom pre všetkých. To, o čom sa diskutuje v oblasti cestovného ruchu, nezohľadňuje dostatočne túto oblasť kultúrneho dedictva. Máme atraktívny vidiek, ostrovy a to všetko by malo byť v plnej miere využívané na tieto účely. Záverom chcem všetkým poďakovať za spoluprácu a teším sa na následnú diskusiu. My budeme posudzovať e, pozmeňujúce návrhy, budeme hľadať kompromis a v septembri budeme o tom hlasovať. Ďakujem za vašu pozornosť. Thank you. Thank you, Mr. Jakovčič. Ďakujem pekne, pán Jakovčič, za prezentáciu. Neviem, či niekto z tieňových spravodajcov chce otvoriť diskusiu. Mrs. Pani Frida. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade ďakujem spravodajcovi za prezentovanú správu. Ďakujem mu za úsilie, ktoré vložil do vypracovania tejto stratégie. Pred sebou máme výzvy ide o implementáciu tejto stratégie v spolupráci s partnermi tohto regiónu. Musíme sa preto posunúť a postarať sa o to, aby to nezostalo na úrovni ambiciozného projektu. Vypočuli sme si aj kritickú stránku. Ehm, je dobré, že máme efektívnu stratégiu a dôležité sa uistiť, že v správe bude všetko dôležité na to, aby sme dosiahli dobrú spoluprácu, dobré riadenie, aby sme mali akúsi mekú inštitúciu, pretože táto stratégia skutočne vyžaduje investície a zdroje. Makroregionálne politiky musia obsahovať aj teritoriálny prístup musia rešpektovať zásadu partnerstva a subsidiarity a treba uznať, že zásadnú úlohu v takejto stratégii zohrávajú regióny. Musí tu byť riadenie na viacerých úrovniach <clears throat> v rámci takejto stratégie. Verím, že dôveryhodnosť stratégie vychádza z jej schopnosti integrovať štrukturálne fondy v období programu 2014-2020. Stratégia nemá vlastné zdroje a preto je potrebné, ako bolo spomenuté, aby členské štáty zapracovali túto stratégiu do programov, ktoré sú spolufinancované EÚ. Treba sa uistiť, že ciele stratégie budú realizované prostredníctvom takýchto programov. Máme tu aj prierezové e, aspekty, ktoré e, nie sú súčasťou pilierov, o ktorých e, hovoril spravodajca a súvisia so jadrom tohto projektu. Jedným z nich je komunikácia, nemá, nie, nemôže existovať stratégia bez toho, aby sme o nej hovorili, aby bola správne komunikovaná, preto musí mať pomerne vysokú, vysoký profil na všetkých úrovniach, aby tá stratégia bola účinná. Čiže musíme mať adekvátnu komunikáciu a šíriť povedomie, aby sme mohli podporiť výmenu osvedčených e, skúseností a organizovať rôzne podujatia, ktoré sa týkajú všetkých e, z relevantných regiónov. Treba e, zohľadniť aj prínos, sociálny aspekt. Toto e, musí byť tá jasná línia o všetkých aktivitách, a ktoré pomôžu životným podmienkam ľudí v regióne, ako aj ľuďom s osobitnými potrebami. Keď si zoberieme ten pilier cestovného ruchu, osobitný dôraz treba klásť na Ehm, e, rušenie bariér, stavebných bariér, najmä pre e, ľudí s postihnutím čím e, vysielame signál, že sme citliví a berieme do úvahy ľudí s postihnutím. Musíme zohľadniť mladých a taktiež treba dbať na ekonomický aspekt a najmä pokiaľ ide o prístup k úverom, ktoré treba zabezpečiť. Podľa mňa by bolo dobré zabezpečiť e, odborné vzdelanie, pre, vzdelávanie pre tých, ktorí sa budú podielať na vypracovaní projektu. By sme sa uistili, že tá práca bude odvedená čo najprofesionálnejšie regióny budú musieť koordinovať program, budú musieť zavádzať inovatívne programy, najmä tie, ktoré podporujú rast. Záverom, ak môžem, niekoľko pripomienok. Budeme o tom ešte mať príležitosť diskutovať so spravodajcom. Napríklad, napríklad modrý hospodársky rast. V tejto oblasti treba zdôrazniť námorné technológie, treba zohľadniť prieskum, treba vypracovať mapu územia s ohľadom na znečistenie a s ohľadom na územia, ktoré sú nadmerne využívané. A taktiež treba mať dobré rozvodové siete sústavy. Toto je mimoriadne dôležité s ohľadom na zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie. Ďalšia oblasť, e, najmä s ohľadom na niektoré regióny, je to, to všetko veľmi dôležité. Spravodajca hovorí o e, koridore sever-juh. A e, súvislosti s prepojeným s regiónmi Európy, centrom Talianska, Západným Balkánom. Je to dôležité, pretože sa to týka budúceho hospodárskeho rastu v týchto oblastiach. Takže v tomto pilieri by som určite vyzdvihla potrebu posilniť eh, kreatívne priemyselné riešenia. Je to dobrý nástroj na koordináciu programov štrukturálneho fondu a môže predstavovať dvojitú úlohu. Na jednej strane podporovať regionálne stratégie a politiky a stabilizovať región. Netreba zabúdať, že ide o oblasť, kde nevládne ešte všade úplný mier a treba zabezpečiť e, ďalšie financovanie pre niektoré projekty a e, chceme ovplyvniť e, sociálne financovanie, čiže vypracovať stratégie, ktoré sú skutočne plodné a efektívne v danom regióne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani predsednička za slovo. Chcem poďakovať spravodajcovi, pánovi Jakovčičovi, za vynikajúcu správu, za dobrú spoluprácu a úspešnú spoluprácu s ďalšími kolegami v, pri príprave návrhu tejto správy. E, Jadranský region a región Jonského mora čelia viacerým problémom. Vysoká nezamestnanosť, e, nedobrá infraštruktúra, nedostatočné administratívne stratégie, komplikovaná byrokracia a rôzne ekologické katastrofy. Aby sme vyriešili všetky tieto problémy, je potrebné aktívne zapojiť občianskú spoločnosť, súkromných aktérov do implementácie stratégie. Potrebujeme efektívne využívanie zdrojov v rámci e, riadenia, manažmentu tejto stratégie. Povedomie o týchto otázkach je odlišné v jednotlivých krajinách, e, ktoré sa zúčastňujú projektu. Štyri z týchto krajín sú členmi Európskej únie a štyri nie sú členskými štátmi EÚ. Preto tento región, región s odlišnými skúsenosťami a teda potrebujeme stratégiu, ktorá bude prispôsobená teritoriálnemu potenciálu jednotlivých krajín. Chcem e, zdôrazniť, že je tu ten prvý pilier stratégie rybné hospodárstvo. E, v súčasnosti existujú rôzne bariéry, ktoré nedovolujú plnému rozvoju rybného hospodárstva, akvakultúry. Ide o obmedzený prístup e, k tejto oblasti, k licenciám, e, roztrieštený priemysel, obmedzený prístup k kapitálu a úverom e, za účelom inovácií a pretrvávajúce a dlhotrvajúce administratívne postupy. Synergie, súlad s inými e, hospodárskymi sektormi, ako je polnospodárstvo a cestovný ruch, by mal byť zjednodušený a mali by tomu napomáhať miestne skupiny, akčné skupiny a takto by sme mali zvýšiť diverzifikáciu. Toto by prispelo k tomu, aby miestne obyvateľstvo zostávalo e, na ostrovoch. Ide o zraniteľnú skupinu obyvateľstva. Ďalším prístupom je prínos k e, ochrane kultúrneho e, dedictva miestnych komunít. Predstavuje to veľký prínos a možno to podporiť prostredníctvom vytvorenia miestnych pobočiek alebo miestnych značiek. Ďalej mám ešte otázku na predstaviteľa komisie. Je možné, že nedostatočné kapacity, ľudské zdroje môžu ohroziť implementáciu stratégie a ak áno, čo treba robiť, aby sme tomu zabránili? Ďakujem. Ďač, ďalší tienovi eh, spravodajcovia, pán Bogovič má slovo. Ďakujem pekne. A prepačte meškanie. Som sa vrátil z regiónu Jadranského a Jonského mora. Zúčastnil som sa obchodnej konferencie srbských manažerov a preto trochu meškám. V prvom rade chcem úprimne poďakovať spravodajcovi a jeho týmu. Pán Jakovčič pripravil rozsiahlú správu o regióne Jadranského a Jonského mora. Regionálny rozvoj je veľmi dôležitý Spomenuté sú tu aj rôzne iné oblasti, ktoré majú rovnaký význam. Som si istý, že kolegovia a iné výbory predložia rôzne pozmeňujúce návrhy, na základe čoho určite dospejeme k veľmi kvalitnej správe. Ako som už povedal, navštívil som tento región. Práve som odtiaľ prišiel. Štyri krajiny tohto regiónu sú členskými štátmi EÚ štyri ďalšie štyri nie sú členmi EÚ. A jedným z najdôležitejších nedostatkov v tomto ohľade je, že krajiny, ktoré sú súčasťou tohto regióny, si navzájom nedôverujú a to isté sa týka aj ich obyvateľov. Toto má e, dopad na koordináciu a spoluprácu. Slováckom regióne bola vytvorená dobrá spolupráca, preto si myslím, že stratégia pre Jadranské a Jonské more by mohla slúžiť ako príležitosť na vytvorenie užších väzieb a kontaktov. Dúfam, že posilníme administratívnu kapacitu vo všetkých týchto krajinách, aby administratíva a aj ostatní aktéry mohli čeliť výzvam, ktoré sú spomenuté v správe. Počuli sme veľa o organizačnej stránke. Členské štáty sa nachádzajú na rôznych úrovniach z pohľadu organizácie a najmä v porovnaní s nečlenskými členskými štátmi. Po výmene týchto informácií a skúseností som si istý, že aj ostatné krajiny regiónu budú môcť rozvinúť svoje administratívne kapacity a využiť svoj know-how. V bode 7 sa zdôrazňuje, že členovia parlamentu by sa mali aktívnejšie zapájať do manažerských štruktúr. O tomto bude treba ešte ďalej hovoriť, ako to predpokladáme, ako by sme sa mali zapojiť do takýchto štruktúr. Ehm, verím, že v oblasti cestovného ruchu je ešte skutočne veľký potenciál. Treba e, posilniť tento dokument e, z tejto stránky. V oblasti cestovného ruchu, ruchu treba e, vytvoriť, navrhnúť regionálne produkty, ktoré budú prepojené s cestovným ruchom, pretože cestovný ruch je veľmi dôležitý. E, veľké mesta, vnútrozemie by e, mohlo mať kľúčový význam pri vytváraní dôležitých regionálnych produktov. Pokiaľ ide o turizmus, treba poukázať na to, že Slovinsko a Chorvátsko sú krajinami, ktoré majú 40 e, územia e, zahrnuté do natúry a preto tieto oblasti by mali byť ešte viac chránené. Taktiež e, treba prispieť k existencii ekonomických aktivít, ktoré e, sú namierené e, na ochranu e, týchto oblastí spadajúcich do natúry. Pokiaľ ide o turizmus, treba zdôrazniť, že turistická sezóna je teda sezónou, čiže časovo obmedzená a treba sa viac sústreďovať na jar a jeseň. Jarné a jesenné obdobie námorné aktivity sú rovnako dôležité, súvisia s kultúrnym dedictvom a tradíciami. Verím, že rybné hospodárstvo by malo byť pozdvihnuté, najmä pokiaľ ide o rybolov menšieho rozsahu, a práve preto by sme túto oblasť mali viac vyzdvihnúť aj v správe. Energie. Treba e, vytvoriť e, dôležitú infraštruktúru v tejto oblasti. Treba sa zamýšľať nad e, spoločnou energetickou úniou regiónu. Máme veľké problémy v zásobovaní plynom, zemným plynom a preto som za to, aby sme posilnili energetické prepojenia. V správe spomínate dve konkrétne krajiny v súvislosti s energetickým potenciálom, ale ja si myslím, že aj tie ostatné krajiny by tu mali byť vyzvihnuté. Ďalej otázka eh, prieskumu eh, ropy v Jadranskom mori. Táto stratégia by sa mala zamerať na environmentálne technológie, ďalej logistika, doprava, námorný turizmus, prístavy ako rieka, triest, koper. Toto sú tri najväčšie prístavy E, na severe e, Jadranského mora. Sú to vlastne tri výstupné miesta e, Európy a prístup k ostatným moriam, takže by sme mali definovať určité priority pre každý prístav a vytvoriť určité synergie. Veľmi rád vstúpim do tejto správy aj v budúcnosti a verím, že v konečnom dôsledku vypracujeme vynikajúci dokument, ktorý bude veľmi výrečná o tomto regióne Adranského Jonského mora. Ďakujem pekne, ďakujem s tieňovým spravodajcom a pán Papadimus má slovo. Ďakujem, pani predsednička. Tiež by som e, tiež by sme poďakovali pánovi Jakovčičovi za správu za odvedenú prácu. Mali sme vynikajúcu spoluprácu s ním. A boli sme veľmi spokojní s touto spoluprácou. Veríme, že na základe diskutovania a, a úprav určite dospejeme k správe, ktorá podporí tento strategický plán pre um, región Jadranského Jonského mora. Máme tu príklad pobalských krajín, kde majú takúto spoluprácu a boli v tom veľmi úspešní pri vytváraní rôznych oblastí spolupráce v rámci rastu tohto, tejto oblasti. Niekoľko konkrétnych pripomienok. Zmienim sa o niektorých snať prekážkach, ktoré tu existujú. Toto je správa Európskeho parlamentu, ktorá chce čosi podporiť. Niečo, čo je veľmi dôležité a treba sa na to teda pozrieť s nadhľadom, objasniť všetky aspekty, aby sme mohli dospieť k relevantnej spolupráci v oblasti energií, ekonomik, hospodárstva tohto regiónu, ktorý má množstvo výhod. Predtým, eh, eh, ako poviem niečo iné, by som začal eh, s tými prekážkami. Máme tu štyri krajiny, ako bolo povedané, ktoré sú súčasťou EÚ a štyri, ktoré sú mimo EÚ. Takže veľmi odlišné úrovne, pokiaľ ide o administratívu a tak ďalej. E, miestami veľmi obmedzené zdroje. Myslím, že všetci sme si vedomi, že tu nemáme žiadne nové čerstvé zdroje. Musíme využiť zdroje, ktoré už existujú, čo znamená, že musíme e, mať veľmi jasno v prioritách. A treba e, kategorizovať investície, aby sme presne vedeli, kam smerujú a robiť dobré rozhodnutia. Nemôžeme naprogramovať viac vecí, než na čo máme prostriedky. Verím, že e, práve preto sa musíme sústreďovať na tie časti správy, kde máme úspory z rozsahu a kde existuje možnosť rastu, napríklad energetika, turizmus, ochrana životného prostredia. Toto všetko sú oblasti, ktoré zabezpečia, že ten rast bude trvalo udržateľný. Nezabúdajme, že hovoríme o regióne, ktorý má krajiny v EÚ a mimo EÚ. A preto je tu množstvo problémov e, so zdrojmi, prístupnými zdrojmi, pretože sú to nízke úrovne napríklad infraštruktúry, nízke úrovne príjmov ľudí v danej oblasti. Teda treba investovať tak, aby to bolo efektívne. Treba sa uistiť, že financovanie sa dostane k správnym ľuďom. Máme Európsku investičnú banku, máme ten Junckerov fond ESFI a myslím, pán Jakovič, že by sme mali hľadať spôsob, aby sme sa skutočne uistili, že všetci spolupracujeme a že Európsky parlament prispeje do e, dobrého riadenia, aby sme e, nevynakladali zdroje neefektívne. Ešte niekoľko ďalších konkrétnych pripomienok. Prvou z nich je, že že Európsky rok pre ostrovy, ktoré sú tiež zahrnuté do tejto správy, Európsky rok ostrovov. To je vynikajúca myšlienka. Kto, vidíme, čo nám to povie komisia. A druhá vec, tie mm, odkazy, ktoré boli v správe pána Jakovčiča krajinách ako napríklad Taliansko a Grécko, na ktoré je teraz vyvíjaný veľký tlak v súvislosti s migračnými prúdmi. A toto všetko sa musí vyriešiť tým, že nastavíme tú správnu infraštruktúru tak, aby sa dali podporiť migranti takouto európskou pomocou. Predložím pozmejúci návrh k zintenzívneniu opatrení pre trvalo udržateľný rast a zníženie nezamestnanosti mladých. A napokon, odkedy tu, keďže tu boli aj odkazy na spoluprácu, zdá sa mi, že to bude problematické, pretože tieto štyri krajiny, ktoré sú mimo Európskej únie, sú, sem patria, takisto štyri, ktoré sú v Európskej únii, ale možno by tu bola taká rozšírená iniciatíva vhodná, a ktorá by sa týkala nielen tých zapojených krajín, ale širšieho regiónu, aby sme mohli potom takto urobiť prvé kroky. A možno niektoré krajiny takto nadobudnú aj skúsenosti, ktoré by nám potom mohli pomôcť a vyhneme sa takto problémom, ktoré sa vyskytli v minulosti, alebo prístupu, ktorý by nebol dobre premyslený a ktorý by mohol ohroziť správu pána Jakovčiča. Toľko moje poznámky. Predložím pozmenujúce návrhy a keďže sme mali plodnú spoluprácu doteraz pri príprave správy, som si istý, že to bude rovnaké, aj keď budeme mať rozpravu o pozmenujúcich návrhoch. A tu budeme mať a z nej vyvstane dokument, ktorý iste bude schválený širokým konsenzom a iste presvedčí komisiu a Európsku investičnú banku a EFSA, aby poskytli náležité financovanie, dostatočné fondy na túto veľmi dôležitú formu spolupráce. Ďakujeme. Slovo má pán Sklerk. Ďakujem za slovo. Vážená pani predsednička, v prvom rade by som chcel poďakovať pánu Jakovčičovi za vynikajúcu správu. Pozmejúce návrhy ju zlepšili, vylepšili jej znenie a myslím si, že napokon z toho bude veľmi dobrý text. Dovolil by som si povedať niečo k mojim pozmenujúcim návrhom. Všeobecne si myslím, že by sme sa mali zamerať na koordináciu v tomto regióne. Takisto by bolo vhodné využiť modely z Baltického regiónu a Podunajského regiónu, ktoré nám ukazujú, ako spojené úsilia môžu viesť k dosiahnutiu cieľov ktoré boli takto nastavené. A keď hovoríme o financovaní, o finančných zdrojoch, o Európskej investičnej banke, o európskych fondoch, o Junckerovom pláne. A myslím si, že by sme mohli všetky zaangažovať do tohto projektu. Ďalšia dôležitá vec je cezhraničná spolupráca rovnako ako predvstupové fondy. Všetko toto celkom iste vytvorí synergiu a prispieje k dosiahnutiu cieľov danej stratégie. Včera sme boli na stretnutí, kde sa hovorilo o energetickej únii a zdôraznili sa e, obnoviteľné prostriedky a to, čo robí Európska investičná banka. To, čo sa však uľahčí Európskou investičnou bankou, je skutočne veľmi dôležité. Je to vlastne aj cieľ Junckerovho plánu, že tieto investície urýchlia implementáciu predmetnej stratégie. Aká je zásadná dôležitosť pri všetkých týchto zvažovaniach? Makroregióny majú bohaté prírodné zdroje, majú aj kapitál uložený v nich a tento kapitál by sa mal uchovať prostredníctvom rôznych nástrojov, napríklad Stratégia pre Európu do roku 2020. Jedným z hlavných pilierov bol zelený rast, zelené hospodárstvo, ktoré dokáže zabezpečiť rozvoj regiónu. V nasledujúcej kapitole sa zasa hovorí o modrom raste. Myslím si, že politika rybných hospodárstiev, spoločná politika rybolovná by tiež mala mať svoje miesto v celkovom obraze, pretože tu je zložka pomoci životnému prostrediu a podpory e, podnikavosti. Trvalo udržateľné rybolovné hospodárstvo by mali byť hlavným cieľom spolu so zdravým poľnohospodárstvom. Rybolovné hospodárstvo alebo sektor v Európskej únii importuje 40 rýb, ktoré sa zjedia v Európskej únii. To znamená, že nevyužívame zdroje, ktoré máme v Európskej únii, v Jadranskom a Jonskom mori. Preto si myslím, že treba vytvoriť synergie, synergie medzi produkciou čistej energie a produkciou zdravých potravín. Keďže pobrežné oblasti sú úzko prepojené s, so zázemím, s pevninou, takáto stratégia iba pozdvihne spoluprácu na vyššiu úroveň. Už teraz existujú projekty, ktoré by sme mohli zapojiť do vytvárania tejto synergie vo výrobe obnoviteľných zdrojov energie. Napríklad vzájomné prepojenia v regiónoch. Spomenuli sme železnice, ale makroregión nemá železnicu, ktorá by pokrývala celé toto územie. Nemáme tam vysokorýchlostné vlaky v celom makroregióne. Toto je určite slabou stránkou tohto regiónu. A teraz si dovolím hovoriť, e, povedať niečo k životnému prostrediu v tomto kontexte. Máme tu problémy so životným prostredím, ktoré sa týkajú riadenia alebo hospodárenia s odpadmi. Západná časť Stredozemného mora je dobrým príkladom. Barcelona má výborný projekt v rámci projektu Smart Cities, inteligentné mesta, Takže by sme sa mali poučiť z tohto príkladu a nemali by sme zabúdať ani na ostrovy. Tie sú veľmi dôležité. Investície kapitálu sú tam oveľa potrebnejšie ako e, na zvyšku tohto územia. Celkom iste tam investície chýbajú. Máme tu aj problém s jazerami. Skadarské, Ochrické a Prespanské jazero sú problematické. Sú v členských štátoch EÚ aj v nečlenských štátoch EÚ. Sú obrovským prírodným zdrojom a životne dôležité pre výrobu zdravých potravín. Keď hovoríme o podpore obnoviteľných energií, Mali by sme zlepšiť efektívnosť tejto oblasti. Takisto to dokáže zabezpečiť energetické dodávky pre Európsku úniu. Takéto úsilia. Pokiaľ viem, v projektoch spoločného záujmu máme Chorvátsko a Grécko, nemáme tam Albánsko, pretože Albánsko nie je členom Európskej únie hovoríme o týchto zdrojoch a keď o nich hovoríme, treba spomenúť aj projekty na prieskum e, ťažby ropy a plynu v Jadranskom mori, aj na talianskom, aj na chorvátskom pobreží, takisto albánskom a gréckom pobreží. Samozrejme, že to všetko musí byť v súlade s trvalo udržateľným rozvojom a mali by sme mať na mysli aj zraniteľné sektory, ktoré súvisia s modrým rastom hospodárstva a striktné kritériá smernice pre prieskum pobrežia s cieľom najzložiska zemného plynu a ropy. Pani Tomašičová spomenula nedostatočné kapacity v štátoch, ktoré sú súčasťou tejto stratégie. Ja som za to, keď budeme hlasovať o tejto smernici, vtedy by sme mali vziať do úvahy všetky projekty, ktoré sa už odštartovali. Mali by sme zadefinovať pravidlá hry, a to veľmi presne, pre zapojenie projektov. Termoelektrárne, uholné elektrárne sú aj v členských štátoch EÚ, aj v nečlenských štátoch EÚ, ale všetci sme členovia energetickej komunity a všetci by sme mali byť motivovaní bojovať s klimatickými zmenami a zabezpečiť taký energetický mix, aby všetko bolo v poriadku. To znamená pripraviť politiky, ktoré sú, e, majú za horizont Európu v roku 2030. Navrhovala by som preto, aby sme pripravili makrostratégiu ktorá dokáže bojovať s klimatickými zmenami. Mali by sme využiť fond Solidarity, ktorý by mohol slúžiť aj na prevenciu teda adaptáciu sa na klimatické zmeny a aj na pomoc tým, ktorí najviac trpia dôsledkami klimatických zmien. Čo sa týka cestovného ruchu, vyhla by som sa tomu, že sa tu spomínajú rôzne druhy e, zábavy, ktoré cestovný ruch má v sebe e, zakorporované. Turisti sú mobilní, keď sú na prázdninách, preto treba zabezpečiť aj cezhraničné dopravné spojenia ale zároveň tak, aby sa nezvyšovala karbonová stopa. Na Vionskom mori aj v Jadranskom mori sú ostrovy a máme veľmi dobré projekty na energetickú nezávislosť týchto ostrovov. Do tohto by sa mohli zainteresovať aj miestne komunity, ktoré by sa mali vložiť do projektov energetickej nezávislosti ostrovov. Máme aj text s výsledkami, ktoré sme doteraz dosiahli v oblasti národných parkov. Národné parky sú základňou pre vzdelávanie a preto, aby si ľudia uvedomili, že o životné prostredie sa treba starať a má na, na ňom záležať. To je jadro mojich eh, pozmenujúcich návrhov. Ďakujeme. Teraz má slovo pani Demato. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som rada poďakovala kolegom za tento návrh správy. Integrovaná stratégia, ktorá do seba zahrňa makroregióny, kde je 70 miliónov ľudí a 4 krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, ale spolupracujú so 4 členmi EÚ, ktoré sú súčasťou tohto regiónu, tak sa treba opierať o 4 piliere. Cestovný ruch, modrý rast. Všetky tieto 4 piliere musia byť v súhre a úzko prepojené. Čo tým chcem povedať? Nedávalo by zmysel napríklad navrhnúť sériu usmernení, ak nie je možné vytvoriť dopravnú energetickú sieť s vysokým stupňom trvalej udržateľnosti a úcty k podmorskému a prímorskému svetu. My, zástupcovia tohto územia, sa nesmieme spoliehať len na akýsi všeobecný politický rámec. My musíme povedať ľuďom, ako sa budú riešiť špecifické problémy tohto makroregiónu. Dostala som od ministra pre životné prostredie povolenia, e, schválil dopad štúdia dopadu, štúdia dopadu, ktorá pôjde pozdĺž Jadranského mora tam bude aj ropovod, aj plynovod a treba preskúmať dopady na životné prostredie, treba otestovať, urobiť záťažové skúšky. Toto všetko bude mať veľký vplyv na životné prostredie, pretože by sa mohlo stať, že sa zničí, uh, zničia populácie rýb a to ovplyvní cestovný ruch alebo výrobu potravín. Preto musíme mať dobré technológie, ktoré vyhľadávajú tieto fosílne paliva, spaľovanie fosívnych palív neberie do budúcnosti to, o čom veríme, že budúca trvalá udržateľnosť je. Jonské more a Chorvátsko nesmú trpieť tým, čo sa pripravuje. Chcem tu spomenúť aj Poseidon, ktorý zásobuje Pulský región a ak chceme investovať do makro eh, energií, tak musíme pozbierať všetky názory z praxe, z terénu a nemať zase eh, z hora niečo nariadené. Samozrejme, že sa môžeme stiažovať eh, na to, čo sa deje posledné týždňa a mesiace, ale musíme aj prísť s našou vlastnou alternatívou. Ja som za to, čo hovorí správa o tom, že treba podporiť skúmanie zdravotných rizik, ktoré môžu ovplyvniť e, zdravotníctvo, e, poľnohospodárstvo a rybolov. Za ostatné roky sa pozorovali takéto známky. Jasné, že treba rozvíjať tento región aj Európsku úniu ako takú, ale musíme prísť e, s riešeniami napríklad organické, ekologické poľnohospodárstvo je, má iný dopad na životné prostredie ako mm, je to pri bežnom polnohospodárstve. Chcem ešte spomenúť mm, masina, most Masina, ktorý je nepriateľný, nevhodný ako projekt. Nemyslím si, že je trvalo udržateľný a preto by sme z úsmernení mali e, bridge Masina vylúčiť. Treba preskúmať potenciál tohto regiónu, ktorý je obrovský a myslím si, že vedno sa nám dokáže pri, dokážeme pripraviť dobrú správu. Ďakujeme, slovo má pani Maletič. Ďakujem veľmi pekne, aby som to urýchlila, budem hovoriť po anglicky. Ďakujem pánovi spravodajcovi za návrh stanoviska a príslušnú správu. Ďakujem eh, všetkým tenevým spravodajcom za skvelé pripomienky Rada by som zdoraznila význam realizácie stratégie. Naozaj treba premyšľať o tom, ako mm, bude vyzerať implementačná štruktúra. Členské štáty Európska komisie by sa mali e, e, usilovnejšie venovať e, tomuto hľadisku. Sú tu viaceré obavy v súvislosti s implementáciou, mnohé z nich už boli spomenuté Hovoríme o administratívnej kapacite, ktorá niekedy e, e, vyústie do nedostatkov z hľadiska uplatnenia stratégie. E, nie je jednoduché definovať spoločné ciele krajín, ktoré nie sú na rovnakej úrovni rozvoja, pretože majú totiž nerovnaké požiadavky a spoločné ciele a ich naplnenie nie je také jednoduché z praktického hľadiska E, tu sa venujem e, e, viac implementačnej stránke. Takisto chýbajú nám štandardné postupy, pravidlá vzhľadom na veľkú rozmanitosť jednotlivých krajín. Musíme sa venovať tomuto problému, snažiť sa harmonizovať prístup jednotlivých štátov, pretože to komplikuje realizáciu stratégiu čo potrebujeme z hľadiska dobrej a včasnej implementácie? Potrebujeme e, dobre štrukturované projekty, ktoré e, naplnia e, ciele stratégie a vyvstáva otázka, či máme už e, dobre štrukturované projekty, ktoré by boli pripravené na e, realizáciu e, e, treba s niečím e, načať a z hľadiska dobre štrukturovaných problémov naozaj sa domnievame, že programy, ktoré máme v zozname, nám umožňa naplniť cieľe dôležité pre makroregión ako celok, alebo stále sa dívame na to z hľadiska jednotlivých štátov a nie makroregiónu. Myslím si, že takéto otázky treba nastoliť a v otázke e, zdroja financovania v Európskej komisii počas e, ostatných e, rokov stále premyšľame o nových finančných nástrojoch, o tom, ako získať nové zdroje financovania podnikateľskej činnosti. A zde by sme sa mali zamysliť ako vytvoriť e, špecifický e, fond na realizáciu projektov v tomto makroregióne. Napríklad pobaltské štáty má jeden spoločný fond, z ktorého sa financujú či už verejné alebo e, súkromné projekty, prípadne ich kombinácie. A hádam by bolo dobre využiť nielen zdroje EIB alebo e, kohezné fondy, ale e, nejakým spôsobom ich sklbiť do nových finančných nástrojov. Nazdávam sa, že naozaj je dôležité vytvoriť e, špecifický fond, ktorý bude podporovať tak, takéto projekty, pomáhať ich implementácii, ale predovšetkým potrebujeme mať zoznam dobre štrukturovaných projektov. Takisto treba sa venovať tomu, ako podporiť reformy, zmeny, ako urýchliť rozvoj v tých krajinách, ktoré sú menej e, vyvinuté a majú trošku iný pohľad na e, spoločnú politiku, ktorá už je etablovaná v členských štátoch, nie však v tých krajinách, ktoré sa členskými štátmi ešte nestali. Ide o výmenu skúseností, vedomostí. E, toto treba zabezpečiť a napokon, keď som e, spomínala nové finančné e, nástroje a o potrebe e, premyslieť o novom fonde, musím zdôrazniť, že v týchto 8 štátoch máme obrovskú fragmentáciu finančného trhu. A preto podnikatelia nemajú rovnaké príležitosti z hľadiska realizácie projektov. Pretože naozaj tu panujú obrovské rozdiely. Či už ide o úrokové sadzby, alebo samotnú možnosť e, e, využiť finančné zdroje na takéto projekty mimo, e, v niektorých krajinách mimo únie, ale aj v niektorých členských štátoch, ako je Chorvátsko, sú isté prekážky a o tom treba tiež uvažovať. Ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne. A teraz slovo má zástupca Európskej komisie, Máme tu pána Andrea Mejrejta. Správne som vyslovila meno? Áno, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Rady by sme e, e, vrelo e, privítali správu, ktorý predstavil stený pán poslanec Jakovčič E, súhlasíme s e, e, hlavným obsahom tejto správy. Ak dovolíte, hm, tri skupiny poznámok. Poprvé, z hľadiska riadenia treba zapracovať aj úlohu národných parlamentov. Treba posilniť prepojenie na národné parlamenty. Prečo? Pretože Komisie e, prikladá im dôležitú úlohu z hľadiska strategickej koordinácie, pretože aj členské štáty sa majú dohodnúť, ako odsúhlasiť hlavné prvky stratégie, ako zabezpečiť e, e, zodpovednosť a statoženie s touto stratégiou členských štátov. Domnievam sa, že aj člen, aj parlamenty členských štátov zohrávajú dôležitú úlohu pri informovaní o tejto stratégii e, e, na rôznych politických fórach a z hľadiska zvýšenia, zvýšenia prepačte, e, viditeľnosti týchto projektov v zúčastnených štátoch. Je to dôležité aby sme zosúladili e, vnútroštátnu politiku, investičné e, plány a programy, najmä e, v kandidátskych štátoch a potenciálne kandidátskych štátoch. Z hľadiska zámerov stratégie je to dôležité aj z hľadiska zosúladenia finančných zdrojov, či už ide o vnútroštátne zdroje alebo regionálne zdroje a operačné programy pre jednotlivé krajiny, čo sú e, hlavnými zdrojmi financovania a v prípade zosúladenia e, podporujú aj naplnenie cieľov stratégie. Druhá e, série poznámok sa týka strategickej kapacity, o tom hovorili viacerí poslanci. Chceli by sme zdôrazniť tú skutočnosť, že máme cezhraničný program Adrian, ten je určený rovnakej zemepisnej oblasti a ten dokáže podporiť posilnenie administratívnej kapacity prostredníctvom e, e, pracoviska v e, e Slovensku a 10 e, e, rozpočtu 10 miliónov zhruba je určených na podporu administratívnej kapacity, riadenia a realizácie tejto stratégie. Radi by sme podotkli tú skutočnosť, že každá zúčastnená krajina je zodpovedná aj za zabezpečenie e, kompetentných dostatočných administratívnych zdrojov určených na realizáciu e, stratégií pre region Jadranského a Ionského mora. Toto je nevyhnutné z hľadiska efektívnej realizácie stratégie. A Tretia záležitosť, ktorú by sme chceli vypichnúť, súvisí s tým, že predchádzajúce stratégie či už pre e, Balské more, Dunaj alebo iné sme mali k dispozícii e, e, finančné prostriedky na rozbehnutie realizácie, na realizáciu počiatočných štúdií, teda počiatočný kapitál, E, určený na podporu realizácie tej ktorej stratégie. A preto by sme boli radi, keby Európsky parlament rovnakým spôsobom podporil aj uplatnenie stratégií pre región Jadranského a Ionského mora, najmä e, z hľadiska podpory implementácií a vytvorenie RANC na účely e, privatizácii, e, voľby projektov a monitoringu tejto stratégie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Jakovčič. Radi by ste sa ujeli slovo a reagovali na tieto poznámky. Nech sa vám páči. Yes, OK. Uh, prije svega hvala vam Nuž, no, v prvom rade by som vám chcel poďakovať e, za účasť na diskusii. Budem stručný. E, predovšetkým som chcel poďakovať poslednému e, rečníkovi, predstaviteľovi komisie. Ďakujem za spoluprácu. Aj s vami sme sa stretávali počas prípravy správy. Všetko, čo tu odznelo, bolo správne. Dúfam, že podarí sa nám e, e, zabezpečiť počiatočné prostriedky na realizáciu tejto stratégie. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom, ktorí so mnou spolupracovali na príprave tejto správy. Pani Rosa Damato je teraz prítomná. Veľmi e, úzko som spolupracoval s jej spolupracovníkmi. Sú tu určité rozdiely medzi nami, som však presvedčený, že v konečnom dôsledku sa nám podarí vypracovať veľmi dobrý materiál. Treba zohľadniť aj program migrácie. Ide o dôležitý problém, otázku, o ktorej sa už viackrát diskutovala v parlamente. To, čo spomínal pán Papadimolos. Eh, aj to treba eh, zdôrazniť v našej správe. Som tiež presvedčený, že cestovný ruch, životné prostredie, všetko, čo tu odznelo, eh, sú veľmi dôležité prvky. Nemohol som to všetko spomenúť ja, pretože rozsah mojej správy obmedzený šiestimi tisícmi slov, ale na rozdiely názorov medzi nami nie sú prekonateľné, neprekonateľné, prepačte. A preto e, vyzývam všetkých, najmä tieňových spravodajcov, aby ste mi predložili pozmenujúce návrhy, aby som e, sa vedel zorientovať v tom, čo vás znepokojí, čo všetko treba ešte zapracovať do znenia správy. Záverom by som chcel uviesť, že v úvodnej časti v bode 5 spomínam, že vyzývam EIB a komisiu, aby vytvorili investičnú platformu na realizáciu tejto stratégie. Konkrétne som nepoužil slovo fond, ale v EIB by sme mohli vytvoriť platformu. Nie záleží na tom, ako to e, nazveme, je to eufemistický pojem. Keďže máme značné problémy z hľadiska nezamestnanosti v členských štátoch, ale najmä v krajinách, ktoré ešte členskými štátmi nie sú, myslím si, že bolo by dobre premyšľať o tom, ako e, získať aj súkromný potenciál, potenciál e, kapitál na realizáciu týchto projektov. Teším sa na vaše pozmenujúce návrhy a domnievam sa, že v septembri budeme mať dobrý e, dokument. Mm, ďakujem pekne za veľmi podrobnú diskusiu. Pripomínam, že termín na prekladanie pozmenujúcich návrhov je 12.00 piatok 3. júla. O správe budeme hlasovať na schôdzi v septembri. A teraz ďalší bod programu, výmena názorov s konferenciou okrajových prímorských regionov Európy. Konferencia uh, eh, okrajových e, primorských regiónov Európy bolo zriadené v roku 1973. E, je to e, analytické centrum e, primorských regiónov. Zastupuje 160 e, e regionov z 28 e, štátov, či už e, členských štátov Únie, alebo aj mimo nie. V šiestich geografických komisiách Island, Atlantik, Stredomorie, Balské more, Severné more a ďalšie e, e, má svoju organizačnú štruktúru, podporuje e, projekty spolupráce medzi jednotlivými krajinami, pokiaľ ide o spoločné cieľe. Dnes máme výmenu názorov ohľadom činnosti tejto organizácie s pánom Enrikom Rosim, predsedom regionu Toskansko a s pánom Pierre Kardeskytom, podpredsedom regionu Británii e, e, vo Francúzsku. Správne? Áno, sú tu prítomní. Ďakujem pekne, že ste sa sem dostavili. Poskytnem vám každému slovo, aby ste sa mohli stručne viedriť a pokúsim sa obmedziť tento čas. Bolo by zaujímavé vypočuť si vaše vystúpenie, ale rada by som e, ponechala čas na výmenu názorov na pripomienky členov výboru regí. Pán Rossi, máte slovo. Eh, cara Presidente, cari europarlamentari, signore e signori. Vážna pani predsednička, ctení poslanci, ja eh, nebudem eh, sa podívať formalitami. Zastupujem konferenciu o kraju primorských regionov. Nebudem to bližšie približovať, pretože vy ste to veľmi jasne povedali Myslím si, že veľmi e, podrobne sledovali e, e, reguláciu súdrž, politiky súdržnosti. Spomeniem aj uznávanie geografických zvláštností každého regiónu, uznávanie týchto regiónov počas transformácie. Súčasná kríza viedla ku zvýšeniu e, rozdielu medzi jednotlivými regiónmi e, a vznikla nová paradigma e, centrum versus periferie alebo mm, okrajové regióny. Spomeniem štúdiu o ekonomickej súdržnosti, ktorú pripravila Londýnska škola ekonomiky Všetky najnovšie štúdie a údaje Eurostatu, ktoré hovoria o HDP medzi tým regiónmi, hovoria o prehlbovaní rozdielov. To nás nutí premýšľať. Európska politika súdržnosti je viac ako kedykoľvek dôležitá v súčasnosti, ak nechceme ponechať nás po spas osudu niektoré územia pretože tým by sme podkopali celý európsky problém. Podľa môjho názoru veľkým paradoxom politiky súdružnosti je tá skutočnosť, že súčasný systém pridelovania zdrojov vychádza z tých kritérií, ktoré nie ozrkadľujú e, skutočnosť, či už ekonomickú alebo hospodárskú v jednotlivých územiach a súvisia len s regionálnym HDP. Takisto referenčné obdobie ktoré sa používa na e, výpočet e, alokácie štruktúrnych zdrojov, e, vychádza zo štatistických údajov, ktoré sú zastaralé, ktoré pochádzajú z obdobie pred krízy. Napríklad v gréckom regióne sme mali 20-percentné škrtanie alokácií v porovnaní s predchádzajúcim programovacím obdobím. To znamená, že pridelovanie zdrojov musí vychádzať zo širšej palety územných kritérií predovšetkým e, musí vychádzať zo e, aktuálnych štatistických údajov. E, domnievam sa, že europoslanci budú súhlasiť s tým, že pridelovanie zdrojov vychádza z širších súvislostí, ktoré odzrkadli rokovanie rozpočtu Európskej únie. Bohužiaľ, Európsky parlament nie je priamo do tohto zapojený ak chceme, aby politika súdržnosti prežila, potom podľa nášho názoru Európsky parlament eh, od teraz by mal sa veľmi aktívne eh, eh, zapodívať vyjednávaním o novom rozpočte a prostriedky zo štruktúrnych fondov sa mali pridelovať na vnútroštátnej úrovni E, pokiaľ ide o metódu pridelovania prostriedkov, e, bola vytvorená e, pracovná skupina venovaná indikátorom. Ide o, o, o nových úvahách o metodike pridelovania zdrojov, o šírení informácií, vedomostí medzi jednotlivými regiónmi a využiť to ako základ na prípravu jednotlivých programov už v začiatočnej etape e, tejto činnosti máme e, veľmi zaujímavé výsledky. Radi by sme prediskutovali s vami e, výsledky týchto štúdí, ktoré by sa mali zverejniť v decembri tohto roku. Zmluvy ustanovujú, že cieľom politiky súdržnosti je znižovať rozdiely z hľadiska rozvojovej úrovne medzi jednotlivými regionmi E, e, Unie e, na nešťastie. Táto politika sa využíva na všetko možné, na zniženie regionálnych rozdielov, ale aj na naplňanie cieľov stratégie Európa 2020. Takisto sa to používa ako nástroj na stanovenie makroekonomických podmienok, ktoré sú súčasťou makroekonomického riadenia Európskej únie. Je to súčasťou semestra ak chceme mať e, e, konzistentný prístup, treba zvýšiť e, prídel prostriedkov do politiky súdržnosti a zvýšiť rozmery európskeho rozpočtu. Je očividné, že politika súdržnosti sa musí sústrediť na regionálny hospodársky rozvoj a nemala by sa stať obeťou alebo nástrojom na nastolenie makroekonomických podmienok, pretože ak budeme automaticky uplatňovať princípy makroekonomických podmienok, potom je tu riziko toho, že budeme trestať jednotlivé regióny, najmä tie, kde e, kohezné zdroje sú hlavným zdrojom prostriedkov na zabezpečenie hospodárskeho rastu aby sme umožnili navýšenie e, kohezných fondov e, žiadame o to, aby eh, vnútroštátny eh, súlad nebol súčasťou formuly na stanovenie eh, výšky prostriedkov. V našom regióne by sme v tom mohli mať 62 miliónov eur ročne počas 7 rokov, čiže spolu 400 miliónov eur. A veľmi radi by sme to vynaložili E, e, na účely spojené s posilnením investícií na podporu politiky súdroznosti. A keďže pochádzam Toskánska, e, musím povedať, že sme vyčlenili 82 miliónov z vlastných zdrojov, kým očakávame úhradu európskych zdrojov v rámci 7-ročného programovacieho obdobia počnú sa rokom 2014 a schválenie výplaty, e, vyplacanie týchto prostriedkov sa oneskoruje. A naše regióny sú presvedčené, že politika súdržnosti je užitočná. Nie je možné zabezpečiť regionálne hospodárske rozvoj, pokiaľ regióny sa nestanú súčasťou tejto politiky, nebudú mať e, kľúčovú úlohu či už ide o zámery strategie Európa 2020, eh, je to veľmi dôležité z hľadiska eh, definície a realizácie operačných problémov. A tu sme vždy eh, odporúčali pridanie vyššej úlohy jednotlivým regionom pri riadení a realizácii politiky súdrodnosti vďaka Európskom parlamentu, posilnenie ustanovenia o viacorovnom riadení a posilnenie princípov partnerstva, sa realizuje e, e, v naredeniach o e, strukturálnych fondov. Naša konferencia robí zistovanie jednotlivých regionov z hľadiska dodržania týchto princípov a výsledky našich zistení sú k dispozícii. Radi sa s nimi podelíme s vami. Sme na začiatku programovacieho obdobia 2014-2020, ale budúcnosť koheznej politiky je relevantná. Už ju máme pred sebou. Kolega Piers Karskin, viceprezident Bretonska a člen CRPM, určite má zaujímavé pripomienky k tomuto tiež. A ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne pánovi Karle Kintovi nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička, dámy a páni. Volám sa Pierre Karleskin, som e, podpredsedom Bretonska a mám tu čest, aby som dnes tu zastupoval CRPM spolu s pánom Rosim. Pán Rossi už povedal e, niečo z našej regionálnej politiky a ak môžem, ja chcem ešte raz poďakovať za to, že ste nás oboch privítali na dnešnom zasadnutí výboru REGI a taktiež ďakujeme za to, pretože CRPM pracovalo veľmi intenzívne s poslancami tohto parlamentu, najmä pokiaľ išlo o rokovania viacročného finančného rámca a taktiež v rámci legislatívneho bajlíka pre koheznú politiku. Boli sme zapojení do viacerých spoločných bojov, ako pán Rossi práve povedal. Napríklad ide o flexibilitu, pokiaľ ide o investičné priority v rámci ERDF a my sme povedali nie mikrokondicionalite. My si myslíme, že CRPM má možnosť vyjadriť sa, vyjadriť politické názory, ktoré vychádzajú priamo z regiónu pre ktorý pracujeme. A my by sme chceli sprostredkovať tieto odkazy e, do Európskej únie a taktiež vám ako členom poslancov Európskeho parlamentu. Hovoríme o regionálnej politike a budúcnosti tejto politike. Pre nás, regióny, je to skutočná príležitosť s vami spolupracovať a najmä teda spolupracovať s členmi výboru REGI. To je pre nás veľká príležitosť. Aké máme skúsenosti ako región, pokiaľ ide o implementáciu, implementáciu programu 2014-2020? Navyše k tomu, čo povedal pán Rossi a pokiaľ ide o budúcnosti okresnej politiky, chcem ešte povedať čosi o našej skúsenosti, pokiaľ ide o implementáciu operatívnych programov na roky 2014-2020, čo e, práve toto obdobie prebieha. CPRM e, prijalo politické stanovisko 27. februára minulý rok Mali sme stretnutie politického byra a prijali sme politické stanovisko. Prvý odkaz, signál, ktorý som vyslať, sa týkal politickej legitimnosti nášho regiónu. Sme riadiace orgány, niekedy sprostredkovateľské alebo delegované orgány a práve preto naše postavenie veľmi technického charakteru pri rozširovaní týchto politik. Sme volenými zástupcami nášho regiónu a taktiež sme, máme bližšie k politickým e, inštitúciám. Takže sme niekde v strede medzi technickým aspektom, politickým aspektom a taktiež implementáciou európskych politik, pokiaľ ide o naše regióny. Naša politická e, pozícia požaduje komisiu, aby pracovala na oblasti koordinácie. Máme tu partnerské dohody, odporúčanie špecifické pre krajiny, a je tu aj tá prierezová politická oblasť, kde by sme chceli vyzvať DG Rijo, aby zohrávalo koordinačnú úlohu, ktorá je veľmi dôležitá a strategická, pretože je potrebné koordinovať aktivity viacerých generálnych riaditeľstiev komisie. Viacero veci tu bolo spomenuté o našom politickom, politickej pozícii. Problémy, na ktoré sme narazili my ako CPERM, pokiaľ ide o financovanie malých e, mikroinfraštruktúr, bez ohľadu na to, že máme legislatívny rámec, ktorý nám to umožňuje, napriek tomu čelíme problémom. Je paradoxné, a hovorím zo skúsenosti, pretože náš región Bretonsko tým bolo ovplyvnené, je paradox, že Európska komisia a Európske institúcie si myslia, že digitálna stratégia je v popredí našich e, obáv a pochybností a my musíme tak tvrdo pracovať, aby sme sa uistili, že financovanie bude vyčlenené e, pre AT, čo je súčasťou operatívneho programu pre náš región. Čiže skutočne tvrdo na tom pracujeme. CPRM a naše členské regióny sú mobilizované, pokiaľ ide o našu budúcu koheznú politiku. Mám ešte niekoľko minút, takže ešte niekoľko otázok a pripomienok. Akú úlohu e, bude mať regionálna politika? Hovorili sme tu o kríze identity, Mali sme určitú podporu z Európskeho parlamentu a vďaka tomu rozpočet parlamentu na rok 2020 bol ušetrený. Samozrejme, že to vítame. A pokiaľ ide o európske regióny, nezabúdajme, že toto financovanie je skutočne veľmi dôležité, kľúčové pre nás. Vezmem príklad Bretonska. Bretonsko ako región má asi 900 miliónov z ERDF, ESF, Fondu pre vidiecký rozvoj, Prímorský fond a tak ďalej. A toto v porovnaní s ročným rozpočtom e, pre Bretonsko, čo je 1,4 miliardy eur, ako vidíte, Hovoríme tu o niečom, čo je veľmi dôležité, významné pre nás a je to súčasť našej rozvojovej politiky, dlhodobej rozvojovej politiky. Toto je dôležité. Možno si kladete otázku, či táto politika sa nestala sekundárnou politikou. Už asi rok predseda komisie, pán Juncker, hovorí o politických usmerneniach a žiaľ, tieto usmenia nehovoria o koheznej politike. Preto je dôležité pre nás e, vyzvihnúť a posilniť ekonomickú, sociálnu a politickú koalíciu, pretože sú súčasťou európskej identity. Čo znamená tento signál pána Junckera? Ide teda o sekundárnu oblasť? Je podriadená táto oblasť iným politickým oblastiam? Pán Rossi tiež už povedal, že kohezná politika je zásadnou e, pri budovaní Európy, e, ktorá nemôže prebehnúť bez ekonomickej, e, regionálnej solidarity. Musíme sa uistiť, že naše regióny nebudú otrhnuté od seba. Musíme pomôcť regionom, aby sa rozvinuli a aby to prispelo k prosperujúcej Európskej únii a k trhom zajtrajška nemôžeme mať veľkú diverzitu, pokiaľ ide o trhy. Pokiaľ ide o finančné eh, investičné nástroje, v mene CPRM vítam to, že pán Juncker hovoril o eh, eh, kompenzácii investícií v Európe. Súhlasím s tým. My by sme radšej videli ambicioznejší, ešte ambicioznejší investičný plán. Napriek tomu. Eh, oceňujeme prácu pána Fan Nisteroja, ktorý je predstaviteľom DG Rijo a jej politiky a chceme, aby sme sa uistili, že Junckerový plán bude doplnkom koheznej politiky a nie niečo, čo bude nahrádzať koheznú politiku. Kohezná politika eh, pracuje s finančnými nástrojmi Treba sa nad tým zamyslieť v nadchádzajúcom období, aký dopad tieto nástroje budú mať na rozvoj regiónu. CPRM bude dbať na to, budeme sa spoliehať na naše regióny, aby e, mali nad tým dohľad a budeme v kontakte aj s vami, pretože vy, výbor e, regi, máte na starosti tieto otázky a teda musíme spolupracovať. My vám môžeme poskytnúť informácie a údaje a môžeme povedať, ako prebieha uplatnenie, využitie týchto prostriedkov z finančných nástrojov. Pokiaľ ide o budúcnosť koheznej politiky, z našej strany my chceme hovoriť o výhodách koheznej politiky v EÚ. Chceme presadzovať túto politiku. Chceme rozvinúť a prezentovať viaceré e, iniciatívy, e, príbehy úspešnosti Eh, od dneška až do roku 2016 CPRM zverejní viaceré prvky, ktoré budú zaujímavé aj pre, nás, pre vás. Eh, niečo na zamyslenie a mm, treba uznať legitímnu úlohu, ktorú zohrávajú regióny v koheznej politike. Nie sme len technickým agentom, ale sme eh, inštitút, ktorý môže zlepšiť efektívnosť tejto politickej oblasti. A ako som už uviedol, Ide o prierezovú politiku EÚ. Netreba na to zabúdať. A treba to pripomínať a uistiť sa, že nebude táto politika podriadená iným politikám EÚ. Treba sa uistiť, že rozpočet bude značný, ktorý bude vyčlenený pre túto politickú oblasť. Hovoril som už o finančných nástrojoch, k tomu sa nevrátim a uzavriem tým, že snáď pripomeniem, že ekonomická kohézia, sociálna, teritoriálna kohézia a regionálny a ten územný aspekt nesmieme opomenúť. Musíme mať na zreteli v rámci CPRM vždy myslíme na ostro, ostrovné regióny a tie dodatočné výdavky, ktoré s tým súvisia a taktiež máme na zreteli globálnu víziu koheznej politiky. Vážená pani predsednička, vážení členovia, ďakujem za príležitosť. Ďakujem pekne za tento odlišný prístup, ktorý ste tu vyjadrili, za zaujímavé otázky, ktoré ste tu spomenuli. Budeme mať diskusiu teraz s kladením otázok. Pán Romarže je prvý, ktorý požiadal o slovo. Nech sa páči, máte slovo. Pán prezident, merci. Monsieur le président Rossi. Vážený pán predseda, vážený pán Rossi, vážený pán podpredseda Bretonskej rady. Ja by som vám chcel poďakovať za to, že ste položili zásadné otázky ohľadne politiky súdržnosti. Sú to otázky, ktoré si kladieme aj my a ak mi dožičíte trochu času, vrátim sa k ním. Je dobré, že pán Karkeson hovoril o znepokojeniach z budúcnosti regionálnej politiky po roku 2020. Najprv by som chcel privítať aktivitu a príspevky CPMR k aktivitám a úvahám ohľadne politiky súdržnosti. Takisto by som si dovolil pripomienku ohľadne samotného významu konferencia okrajových primorských regiónov, teda CPMR. Sú to regióny Európy, okrajové prímorské regióny Európy. Nemali by sme my, ako výbor REGI, strácať zo zreteľa skutočnosť, že Európska únia je námornou mocnosťou a že Európa je kontinent, ktorý je najviac oddelený od všetkých ostatných kontinentov, ale má prístup k viacerým moriam. K mnohým moriam. A keď v tom, o tom hovoríme v súvislosti s predchádzajúcou diskusiou a vieme, akú úlohu moria a oceány budú v budúcnosti mať, treba v tejto súvislosti mať podporu primorských okrajových regiónov aby sme aj naďalej mohli usilovať o to, aby Európska únia uplatňovala skutočnú prímorskú, oceánsku a prístavnú konsolidovanú politiku, ktorá bude na prospech všetkých regiónov Európy. V tejto súvislosti pristupujeme k zásadným otázkam, ktoré ste položili ohľadne toho, čomu hovorím kreslenie súčasnej regionálnej politiky. To je zdrojom znepokojenia s hľadiskom trvalej existencie tejto regionálnej politiky. Som prekvapený tým, že v európskom diskurze sa hovorí veľmi málo o poľnohospodárskej politike a politike súdržnosti. Pamätám sa na obdobie, kedy pán predseda komisie Juncker, Juncker odprezentoval svoj program predtým, než bol uvedený do funkcie. A musel som skutočne hľadať riadok, jediný riadok, e, ktorý by bol venovaný spoločnej poľnohospodárskej politike a myslím, že ten riadok som nenašiel a hľadal som takisto odvolávku na politiku súdržnosti a to sú veľmi dôležité politiky Európskej únie. Čo sa týka politiky súdržnosti, práve táto politika solidarity a konvergencie solidarity, o ktorej ste hovorili, ktorá je súčasťou zmluv, ktorá sa týka všetkých európskych politík. A dnes nás znepokojuje, znepokojujú nás dve oblasti, po prvé finančné nástroje, o, ktorom ste, o ktorých ste hovorili. My v regiónoch chceme, aby preukázali svoju účinnosť, svoju výkonnosť, ale to znamená, že obraciame bremeno viny Ak si uvedomíme, že európske regióny majú problémy s dosiahnutím cieľov, je to preto, že všetky európske politiky k tomu neprispievajú a majú negatívne dopady na ciele, ktoré boli stanovené v oblasti súdržnosti. Myslím si, že treba byť obozretný a súhlasím s tým, čo ste uviedli ohľadne nutnej prierezovosti cieľov politiky súdržnosti v rámci všetkých európskych politík a v súvislosti s úlohou DG region, pre regióny v rámci komisie. Táto úloha by sa mala zvýznamniť? To sú hlavné otázky, ktoré by som chcel pertraktovať, ale hádam ešte slovko dve. Prvá pripomienka k FC. Včera sme na hospodárskom výbore a rozpočtovom výbore odhlasovali výsledky trialógu. Nové investície alebo nové podnety, ktoré boli z tohto hľadiska urobené, pochádzajú z Európskeho parlamentu a ich cieľom je vytvoriť e, vyváženosť. Ľutujem, že neprišlo aj ku geografickému zohľadneniu a tu máme isté rizika z hľadiska EFSI. Všetky tieto prostriedky budú mobilizované vo veľkých metropoliách a v konečnom dôsledku je tu riziko, že EFSA bude destabilizovať ciele, ktoré boli stanovené z hľadiska súdržnosti a zhorší rozdiely, ktoré existujú medzi menej rozvinutými regiónmi a regiónmi v blízkosti metropol, metropolí, ktoré sú najviac rozvinuté. Hovorili ste aj o ďalšej veci, ktorá by nás mala znepokojiť z hľadiska budúcnosti po roku 2020. Ide tu o nevyhnutnosti nanovo definovať koncepciu centra a periférie. Vidíme, že v samotnom srdci Európy sú v súčasnosti zóny, ktoré sú na periférii rozvoja. Toto všetko by sme mali zohľadniť. Ďakujem vám za to, že ste pripomenuli, že Európsky parlament pri rokovaniach sa snažil odmietnúť tzv. makroekonomickú kondicionalitu a aj v tejto oblasti by sme sa mali zamyslieť nad príčinami. Prečo sa presadila táto makroekonomická kondicionalita do tejto politiky? Myslím si, že je zaujímavé uvedomiť si, nakoľko je to závažné. A v súčasnosti musíme konať tak, aby bola väčšia pružnosť pri uplatňovaní tohto veľmi zlého princípu. Chcel by som povedať ešte viac vecí, ale myslím, že som už vyčerpal e, vzťah. Ďalší rečník je pán Novakov, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán nepredsedajúca. Naozaj tu je zaujímavá rozprava, ktorú tu práve vedieme. A keď hovoríme o okrajových prímorských regiónoch v Európe, dovolil by som si zdieľať skúsenosť, ktorú som mal ako spravodajca k, k vnútrozemskému vodnému transportu k inej inštitúcii, pretože aj pri doprave sme si stretli s touto otázkou. V regiónoch okrem tradičných aktivít je transport kľúčovou aktivitou napríklad pre dodávanie e, záležitosti do tovaru. Dopravné systémy sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva a pre regióny sú veľmi dôležité. Niektorí rečníci tvrdili, že do dopravy sa nedostatočne investuje, nie je tu ani dostatok ambiciozný akčný plán. Ale akčný plán to je. Od roku 2006 až do roku 2013 sa investovala miliarda do týchto regiónov aby sa zlepšil vnútrozemský vodný transport na vnútrozemských vodných tokoch, ale ešte stále sú tu zádrhy, trpíme nedostatkom koordinácie medzi jednotlivými regiónmi a organizácie ako napríklad CPM sú veľmi dôležité práve z tohto dôvodu. Inak budeme čeliť nasledujúcej výzve. Zainvestujeme do mnohých regiónov, zlepšíme infraštruktúru, a niekoľko kilomet- stoviek kilometrov odtiaľ sa nestane nič. Je to ako by, keby ste mali lietadlo na letisku, aj letisko, z ktorého sa dá vzlietnúť, ale nemáte miesto, kde by sa dalo pristať. Takže aj letisko, aj lietadlo sú neužitočné, zbytočné. Preto regióny musia sa skoordinovať mať spoločnú stratégiu, spoločný prístup podľa môjho názoru, najmä keď hovoríme o dopravnej infraštruktúre a dopravných systémoch. Dosiahne sa tým kľúčová výhoda pre periférny región. Keď ste na periférii Európy, tak je nutné vylepšiť prístavy, je nutné sa sústrediť na to, čo majú okolité regióny, pretože inak sa nikdy nezačne rozvíjať hospodárstvo. Vždy bude len dopyt po službách tohto druhu, takže v inej časti Európy možno sa budú na vás spoliehať. Toto je moje, môj, môj skromný názor. Treba pracovať v úzkej spolupráci s takými organizáciami, ako je CP, MR, ale mnohé úsilia sú potrebné aj na zlepšenie koheznej politiky v týchto regiónoch. Ďakujem. Ďakujem, veľmi pekne ďakujem. Pani Vana, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Veľmi pekne ďakujem za komplexné eh, približne činnosti eh, vašej konferencie. Pochádzam z eh, Rakúska a mm, nie tak intenzívne, ako kolegovia sa zopodívam periférnymi alebo e, námornými regiónmi. Dúfam, že mi to prepáčite. A ak dovolíte predsa len e, poznámku alebo otázku, samozrejme treba iba uvítať, že sa nesústredíte iba na 27 členských štátov, ale pracujete globálnejšie, e, viete, že Európa to nie je len Európska únie a podporujete spoluprácu aj s štátom mimo Európskej únie, snažíte sa spoločne riešiť problémy. Ja som sa pozrel na veľmi zaujímavú webovú stránku. Naozaj i máte e, územnú súdržnosť a inteligentný dlhodobodržateľný rozvoj. E, vrátane exkluzívneho, inkluzívneho e, rozvoja, čiže zdôrazňujete e, výskum, e, e, vývoj, ochranu e, životného prostredia a klímy, aké máte možnosti spolupráce v sociálnej oblasti e, e, e pracovného trhu, vytvárania možností pre nové pracovné miesta pre tieto regióny je to veľmi dôležité z hľadiska e, naplnenie cieľov programu Európa 2020. E, Čiže e, treba si stanovať cieľ v oblasti zamestnania, školstva, zníženie počtu študentov, ktorí nedokončia svoje vzdelanie. Takisto je veľmi dôležitá výmena informácia, pretože aj poslancov zaujímajú títo aspekty vašej činnosti Ďakujem. Slovo má teraz pán Olbricht. Ďakujem, pani predsednička. Nie som prekvapený kvalitou prezentácie CPMR. Máme s nimi dlhodobé skúsenosti. Zajímavé je, že tu nie je len lobbying pre zvláštne typy regiónov, ale že naozaj zapracovávajú všeobecné prvky koheznej politiky a to je skutočne zaujímavé. Mimochodom bol som prekvapený, že sú think tank, ale to je niečo nové. Ja som si myslela, že to je e, asociácia, združenie verejnej správy, čo je politické teleso a teraz keď hovoril aj pán predseda z Bretonska, sú politickým orgánom a preto ich reflexie sú zásadné, pretože sú silným politickým aktérom na svojom ihrisku. Preto by sme mali pozvať do nášho výboru ďalších takýchto dôležitých aktérov v tejto oblasti. Možno by bolo to dobrým východiskom pre štúdiu. Niektoré prvky sa tu spomenuli aj predtým. Napríklad otázka HDP, tá, tá nie je nová. Máme HDP ako princíp a myslíte si, že je možné zmeniť tento princíp a aké budú dôsledky zmeniť DHP a potom aj politiky na úrovni NUC 2? pretože nie na všetkých úrovniach možno je HDP dobrý indikátor. Myslíte si, že by tu mala byť aj zmena, ktorá sa dotkne iných nad teda teritoriálneho rozvoja? Makroekonomická dimenzia to bol veľmi dlhý príbeh. V niektorých členských štátoch sme mali prvky toho, že brali do úvahy stabi- pakt stability, Podľa mňa je tento prvok e, skutočne zaujímavý a keď pozveme týchto dôležitých aktérov, mali by sme zadefinovať, čo im povedať v tejto chvíli. Moja otázka znie, čo je naprotivkom dohôd o partnerstve? Dnes je to odsúhlasené, o 6 mesiacov už nebudú platné. Z vášho hľadiska je to správne? Má to tak byť? Nie je to náhodou nevýhodné pre odľahlé okrajové regióny? Primorské. Ďakujem pekne, dúfam, že pozvete aj ďalších aktérov a že budeme mať konkrétne diskusie na konkrétne témy, ktoré si myslím, že sú veľmi dôležité práve teraz, keď sa tak situácia mení a sme vo fáze implementácie, ktorá je dôležitá. Budúca kohézia, budúcnosť koheznej politiky, inak nebude ružovať. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Bresl. Gresl. Ďakujem. Predovšetkým by som sa rada ospravedlnila, e, lebo som sa sem dostala až ku koncu vašej prezentácie. Ale chcela by som vás e, osobne privítať a povedať, že všetci oceňujeme dôležitú prácu, ktorú odvádzate v tejto oblasti na témy, ktorými sa zaoberáme aj v tomto výbore. Chcem využiť túto príležitosť, že vás tu máme a poukázať na to, že sme vytvorili interskupinu. Mnohí členovia tohto výboru sú v tejto interskupine, ktorá sa týka podhorských autonómnych, eh, rurálnych a iných odľahlých oblastí, takže vaša participácia iste tiež bude dôležitá a zásadná. A teraz sa presunieme k veciam, ktoré sú pre mňa zaujímavé. Preto, lebo poukazujú na prácu, ktorú sme v minulosti odviedli a chcela by som si vypočuť váš názor. Ďaká práci, ktorú tento výbor odviedol na Junckerovom pláne, A ak trialóg skončí pozitívne, tak stanovisko parlamentu skutočne silne zdôrazňovalo potrebu zaručiť, že máme politiky teritoriálnej kohézie a že voľby, ktoré sme spravili v rámci Junckerovho plánu, nie tie, čo sa týkajú koncentrácie, ale skôr náležitého zváženia princípu teritoriálnej súdržnosti. A po druhé, je tu návrh vyňať pakt stability, nielen fondy, ktoré členské štáty možno nielen fondy pre Junckerov plán, ale aj fondy pre národné platformy. Tieto by nemali byť súčasťou výpočtov správy veci hospodárskych. Regióny naozaj by mali plne využiť fondy politiky súdržnosti širším spôsobom a takisto sa zapojiť do širších plánov, ktoré sú súčasťou Junckerovho programu. Ďalej to budú dodatočné finančné prostriedky na národných úrovniach, ale tieto národné fondy a regu- eh, regionálne fondy budú súčasťou širšieho paktu. Parlament ešte neukončil svoju prácu a myslím si, že aj v našom výbore dopracujeme, aby na konci parlament dosiahol výsledky v kontexte trialógu. E, chcela by som vaše názory si vypočuť na regionálnu politiku a v súvislosti s Junckerovým plánom a takisto si vypočuť vaše názory z hľadiska toho, či toto nie je taký prchavý jav. Je to? Alebo to je možno začiatok nejakého silného investičného impulzu pre regióny v celej Európe. Potom by bolo dobre koordinovať Junckerov, Junckerov plán a regionálny plán, pretože ten je najväčšou investičnou politikou, ktorú v Európe teraz máme a koordinácia je čoraz nevyhnutnejšia. A ak treba niečo vziať do úvahy na budúce obdobie, po pláne Európa do roku 2020, tak to treba zapracovať do budúceho programového obdobia a to bude súčasťou všeobecnejšej generálnej stratégie Európskej únie. Prepačte, ak opakujem to, čo tu už povedali predrečníci, ale chcela som vedieť, aké sú vaše názory na tieto veci. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Pani predsednička, ďakujem za vaše prezentácie. Hovorili ste o budúcnosti politiky súdržnosti. Som si istá, že môžeme súhlasiť so sebou navzájom, že máme koheznú politiku dobre nastavenú a v budúcnosti volá po náležitej implementácii, realizácii a dosiahnutí výsledkov a cieľov, po, ktorej, po ktorých voláme v dokumentoch stratégie. Veľmi by ma zaujímalo, a zaujalo, zaujalo ma to, čo sme hovorili o strane implementácie. Naozaj čelíme pri realizácii veci e, mnohým ťažkostiam, najmä projekty e, infraštruktúry v menšej mierke čelia problémom, ale aj aplikácia niektorých iných postupov, ako napríklad verejné obstarávanie, keď hovoríme o malých a stredných podnikoch na úrovni nich, pravidla štátnej pomoci a podobne. Pre nás je to hodnotné vedieť tieto veci. Ako inštitúcia sa veľmi zaujímame o to, ako zjednodušiť postupy a zároveň ako zrýchliť proces realizácie veci v praxi. Povedali ste, že máte návrhy na zlepšenie efektívnosti politik, takže pri týchto konkrétnych návrhoch vašich praktických eh, návrhov. Budeme za ne veľmi vďační. Budú pre nás cenné. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Toľko otázky členov výboru REGI. Eh, hádam, pán Rossi by to chcel zodpovedať, prípadne nejako ináč. Stručne, poprosím ho stručne reagovať. Nuž v prvom rade by som chcel poďakovať všetkým za to, že ste si nás vypočuli a nadviazali na myšlienky, ktoré sme tu predostreli. Chcel by som e, sa stotožniť so všetkými pripomienkami, v súvislosti s činnosťou našej organizácie Súhlasím, plne súhlasím s tým, čo sa povedalo najmä vo vzťahu k myšlienky o tom, že Európa je námorná veľmoc. Práve preto sme vytvorili takúto konferenciu e, periférnych námorných regionov. Myslím si, že je dôležité, a o tom hovorili viacerí členovia, e, je dôležité zdôrazniť význam pravidelného prepojenia medzi Európskym parlamentom a regiónmi, najmä pokiaľ ide o plánovanie novej politiky súdržnosti. Musíme sa vzdialiť od e, úzkých národných e, zájmov, keď hovoríme o regionálnej alebo štruktúrnej politike. Musíme e, diskutovať priamo s regiónmi pokiaľ ide o cieľe novej politiky súdržnosti do budúcnosti, by som chcel e, podotknúť, že sme presvedčení, že treba e, tvoriť nový meský program, treba zbierať e, nápady, usmernenia, ktoré nám umožnia pripravovať program pre využívanie kohezných a iných fondov, ale musíme byť opatrní. Nechceme oddeliť e, mestskú politiku od vidieckej politiky v kontexte regionálnej politiky, pretože v opačnom prípade e, e, bude tu určité nebezpečenstvo z hľadiska vyvaženosti poskytovanie pomoci regionov v prípade takéhoto oddelenia môže dôjsť k príťahom. Súhlasím eh, s programom pre eh, rozvoj eh, miest, nie sme to však byť na úkor regionálneho rozvoja. Mestský program musí ísť ruka v ruke s regionálnym programom. Takisto sa to týka aj menších, stredne veľkých mestských oblastí. Sú totiž neoddeliteľnou súčasťou e, rozvojového tkaniva. Európsky sociálny fond je tiež nemenej dôležitý. E, tu sa kladli otázky o sociálnom e, rozmere. Veľmi dobre, inteligentne sme využívali sociálny fond, ale bohužiaľ príliš veľa sa očakáva od ESAF ten musí pôsobiť v boji proti chudobe, musí podporovať vzdelávacie projekty rekvalifikáciu nezamestnaných a uchádzačov o prácu. Čiže od tohto fondu sa očakáva naozaj veľmi veľa a e, je zaťažený e, potrebou riešiť e, viaceré požiadavky. Je tu aj otázka hospodárskej krízy. Musíme teraz riešiť väčší počet problémov našich občanov. Pokiaľ ide o politiku v súvislosti s Junckerovým plánom a regionálnym programom už sme uviedli, že sme pripravení koordinovať e, s vami svoju činnosť, pomáhať e, vám e, tým, že dáme k dispozícii naše skúsenosti s koordináciou projektov, ale sú tu aj určité obmedzenia Myslím si, že pán Novakov e, to spomenul vo svojom vystúpení, e, pretože S e, fond nie je možné použiť na financovanie základnej infraštruktúry prepačte, Európsky strukturálny investičný fond nemôžeme použiť na veľké infraštruktúrne problémy regióny budú mať svoju úlohu pri integrovaní fondov z politiky súdržnosti, ale v prípade Junckerovho plánu je to nebezpečenstvo rozptýlenia nášho úsilia. V každom prípade sa domnívam, že dnešná diskusia bola mimoriadne dôležitá. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť. Ehm, trvalo nám niekoľko mesiacov, kým sme to dokázali zorganizovať. Ospravedlňujem sa. Domnívam sa však, mm, že e, prvou skúškou sme prešli a budeme pokračovať v spolupráci do budúcnosti aj e, na pôde výboru e, regii. Chcel by som povedať, že dnes máme e, celú paletu zaujímavých e, navzájom prepojených tém. Ďalším bodom je prezentácia štúdie o strategickej súdržnosti. Prepačte, dovolte e, mm, jednu otázku ohľadom postupu. Domnievam sa, že kráti sa nám čas. Musíme sa uvedomiť, že pán Roles má aj návrh správy. Nemohli by sme e, vymeniť body 6 a 7 a najprv e, prediskutovať túto správu, aby sme mohli venovať jej náležitú pozornosť, pretože e, čas sa nám kráti. Ak dovolíte, keby ste počkali ma vypočuli, chcela by som navrhnúť, e, vypočuť si prezentáciu tejto štúdie, e, e, ale potom neusporadovať diskusiu a potom vypočujeme si pana Rosa a urobíme spoločnú diskusiu a to nám poskytne príležitosť využiť informácií zo štúdie a z toho, čo povie pán Rues vo svojom vystúpení. Toľko môj návrh. A profesor a chcel by som požiadať profesora Johna Butlera a pána Štefana Káha, aby urobili stručnú a zdôrazňujú časovo obmedzenú prezentáciu, aby sme sa zmestili do harmonogramu e, schôdze výboru. Ďakujem pekne, pani predsednička, ctení poslanci, pekne dobré ráno. Vážime sa túto možnosť prezentovať e, našu štúdiu. Zároveň e, si uvedomujeme, že e, musíme hovoriť veľmi stručne. Pokiaľ ide o súvislosti našej štúdie, chceme zabezpečiť väčšiu súdržnosť z hľadiska implementácii politiky súdržnosti v období rokov 2014 až 2020 E, to zdôrazňuje aj správa e, e, pána Ruasu, ktorá znie tesne po nás. Ide o, o rozvoj partnerských dohôd a operačných programov. E, tu treba zabezpečiť väčšiu koordináciu, integráciu a koherentnosť, najmä pokiaľ ide o zosúladenie s cieľmi Európskej únie riadiacimi procesmi pri zabezpečení harmonizácie prístupov vo všetkých oblastiach politiky a čo je dôležité pri využívaní synergií medzi jednotlivými fondmi a finančnými nástrojmi únie. Kľúčovou otázkou štúdii je, do akej miery k tomu dochádza v súčasnosti z hľadiska e, programovanie jednotlivých zásahov v novom období. Yes, thank you, John. Um, I'll try to be uh, brief and focus on... Takže budem stručný, sústredím sa na najdôležitejších e, zisteniach, spomeniem niekoľko slov, e, niekoľko slov ohľadom metodológie, e, pozrieme sa na jednotlivé úrovne Európskej únie, národných štátov a konkrétne oblasti a rámec a, a John spomenie niekoľko záverov a odporúčaní. Nefunguje nám to. Pozreli sme si na 11 členských štátov, e, kde sa uplatňujú e, e, rôzne systémy riadenia, centralizované, decentralizované krajiny, federálne krajiny, rôzne úrovne narokovateľnosti, rozvojové, rozvíjajúce výsledek regióny, rôzne e, programy, e, druhý programov nacionálne tematické a takisto otázku architektúru, či je tu možnosť e, využívať viaceré fondy alebo e, e iba jeden fond. Prvý rozmer e, Európska únie je tu odchod smerom k ESAF, spoločnému strategickému rámcu, ktorý je závaznejší. Je to príloho k e, e, príslušnému nariadeniu, má e, širší rozsah pôsobnosti, týka sa nielen štruktúrnych a kohezných fondov, ale zahrňa aj vidiecký rozvoj a rybolov. Je to dôraz na hlavné prepojenia priority na podporu synergii Čiže e, viac sa tu zohľadňujú strategické prvky e, e, medzi jednotlivými fondmi smerom k ďalším členským štátom. Celkovo sa dá povedať, že členské štáty privítali vytvorenie tohto fondu, ale z hľadiska programovania to nebolo až také relevantné. V podstate išlo o technické mechanizmy z hľadiska podpory politiky E, kohezné politiky. Ale to bolo viac užitočné ako CSG, i keď nie z hľadiska programovania. Na úrovni jednotlivých členských štátov došlo k väčšiemu dôrazu na partnerské dohody. Uvádzame podrobnosti týchto e, zmien skúsenosti členských štátov. E, sú veľmi rozmanité E, e, uplatňujú sa rôzne koordinačné e, rámce, sú veľmi formalizované a neformálne prostredníctvom sieti alebo ďalších systém výmeny skúseností. Partnerský princíp sa uplatňuje pomerne široko v rôznych formách za použitie rôznych nástrojov na rôznych riadiacich úrovniach Odporčené pre jednotlivé krajiny majú iba obmedzenú úlohu z hľadiska uplatnenia týchto rámcov. Otázka tematického sústredenia, čiže posun e, e, z e, lisabonských cieľov k záverom EU 2020. Vzhľadom na časové obmedzenie nebudem spomínať podrobnosti skúsenosti členských štátov sú nejednoznačné. Samozrejme, je tu dohoda e, e, o tom, že treba e, cieľovo viazať prostriedky, sústredovať ich. Komisia uplatňuje tematické princípy veľmi prísne. A sú tu určité obavy v súvislosti s tým, že členské štáty chcú podporovať určité domáce priority, čo nie je vždy možné pretože sú to osobitné e, pravidla e, e, viazne prostriedkov 5% na, na celý rozvoje a to sa nevždy vníma ako prospešné pre členské štáty. Sú, je tu aj znepokojenie ohľadom pridielovania prostriedkov aj s prihľadnutím na absorpčnú možnosť. Tematická koncentrácia sa viaže na určité programovacie obdobie, napríklad e, e, z hľadiska e, uhlíkových cieľov a celková účinnosť. Či totiž vyvstáva otázka, či prostriedky sa pridelujú najúčinnejším spôsobom. A štvrtý, posledný rozmer sa týka realizácie príslušnej politiky v členských štátoch. Hlavné pravidlá vyplývajúce CPR sa vnímajú pozitívne, vnímajú sa ako dobrý krok smerom e, e, dopredu. Nie je to však dostačujúce, pretože sú tu e, osobitné úpravy jednotlivých fondov ako vidiecký rozvoj a nie vždy sa naplňajú cieľe zjednodušenia a vyvstáva otázka, či naozaj zjednodušujeme, alebo naopak ešte zväčšujeme zložitosť E, mení sa aj architektúra jednotlivých e, programov. E, teraz zabezpečujeme lepšiu koordináciu nielen v súvislosti s požiadavkami na partnerské dohody, využívajú sa viaceré fondy, existujú integrované priority, ale to, ako to využívajú jednotlivé členské štáty, sa je pomerne e, rozmanité. Je tu zaujímavý nástroj pre e, regionálnu a lokálnu úroveň, ale to, ako to využívajú členské štáty, nie je rovnaké. Nie všetky členské štáty e, rovnakým spôsobom využívajú tieto nové možnosti. administratívne kapacita sa vníma vo väčšine členských štátov ako pomerne dobrá, minimálne na celoštátnej úrovni ale sú tu aj určité znepokojúce prvky. E, súvisí to s kontrolou e, verejného obstarávania štátnej pomoci. E, toto znepokojenie sa týka subjektov na nacionálnej, národnej úrovni hlavných orgánov, ktoré uplatňujú koheznú politiku. Úloha komisii sa vníma pozitívne ale na úrovni Európskej únie e, e, e, tu pôsobia rôzne generálne rediteľstva, čo trocha komplikuje e, e, riadenie. E, členské štáty sa domnievajú, že v komisii treba zabezpečiť e, e, lepšiu vnútornú koordináciu, že častokrát chýba konzistentnosť alebo koherentnosť medzi postojmi jednotlivých generálnych rediteľstiev, čo sa prejavuje počas vyjednávania e, a teraz ešte tie niekoľko kľúčových záverov, ku ktorým sme dospeli. Nový e, e, rámcový prístup e, jasne hovorí o cieľoch a prioritách únie, čiže je tu pozitívny záver z hľadiska vytvorenie komplexného strategického vyhlásenia o úlohe koheznej politike ide o tematickú koncentráciu, i keď členské štáty e, nie sú si istí, nakoľko budú môcť reagovať v jednotlivých členských štátoch a regiónoch, e, e, či sa to odzrkadlilo aj na vynakladanie prostriedkov. Kľúčová otázka znie, či sa to prejaví v praxi z hľadiska implementácie a či nevzniknú problémy z hľadiska absorpcie. Dlhodobejším problémom E, po období roku 2020 je otázka progresívnej transformácie politiky súdržnosti do tematickej politiky a obava z toho, že sa stratí dôraz na územný rozmer. Je jasné, že dochádza k väčšej strategickej integrácii z hľadiska riadenia fondov, ale vystáva otázka, či sa to prejaví aj po štádiu programovania. Bolo by správne uviesť, že štruktúry, ktoré vytvorili niektoré členské štáty, predstavujú určité odhodlanie e, pristupovať e, k e, riešeniu problémov koordinovanejšie a ďalej e, chýbajú tu e, znaky zjednodušenia. E, Niečo sa prejavuje na úrovni e, príjemcov, nie však v e, implementačnom systéme. A napokon posledný obrázok súvisí s odporúčaniami. Poprvé, e, dívame sa teraz do budúcnosti, e, do ďalšej fázy. Treba zabezpečiť väčšiu spoluprácu medzi členskými štátmi, komisiou a parlamentom pri vypracovaní e, e, strategického rámca a pozičných e, materiálov členských štátov. Pôvodné plány rátali s tým, že komisia členské štáty budú viac spolupracovať o týchto strategických, na týchto strategických dokumentoch pred začiatkom ďalšieho programovacieho obdobia. To by bolo prospešné z hľadiska strategického plánovania Zatiaľ, čo e, sa zlepšila koordinácia na úrovni komisie, je to ešte stály priestor e, z hľadiska zlepšenia, aspoň si to myslia členské štáty, a koordinácia medzi generálnym rediteľstvom regio a zamestnanosť sa zlepšila. Je to však priestor e, na zlepšenie spolupráce medzi GR, Agri a Mari. A napokon niekoľko odporúčaní pre Európsky parlament Zdá sa nám, že otázka toho, či e, záväzky sa premenia e, do praxe e, počas implementácie, to si vyžaduje väčší dohľad a kontrolu zo strany predovšetkým tohto výboru. Takisto sa prehovoráme za väčšiu koordináciu medzi odbormi komisie. Rovnako to platí pre parlament a vzťahy medzi jednotlivými výbormi E, pri zabezpečení realizácii strategickej konferencie pri uplatnení jednotlivých fondov. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne za veľmi e, stručnú a zaujímavú prezentáciu. Je výsledkom e, požiadavky tohto výboru, ktoré odznelo v apríli minulého roka. Objednali sme vtedy túto štúdiu a v novembri náš výbor sa rozhodlo, že pripraví e, e, e, iniciatívnu správu o kohéznej politiky v rámci prehodnotenia strategie EU 2020 v polovice obdobie v marci na spravodajca pán Roas nám predostrel svoje počiatočné nápady a dnes predloží návrh správy. Lehota na predkladenie pozmeňovacích návrhov navrhujem 2. E, júl e, povede o 5. a 17. septembra o tom opäť budeme hlasovať. Takže teraz už má slovo pán Ruas. Dobrý deň, ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcem na úvod poďakovať a je dobre, a ak e, to trošku posunieme, aby sme to stihli, aby sme nezmeškali lietadlo. Ja ďakujem e, profesorom za štúdiu, ktorú prezentovali, pretože vytvára rámec pre správu, ktorú budem e, prezentovať. Správa sa týka koheznej politike a revízie stratégie Európa 2020. Ide o druhú diskusiu, ktorú budeme mať k tejto správe o koheznej politike a stratégie Európa 2020 a chcem potvrdiť tie návrhy, myšlienky, ktoré som predniesol na prvom stretnutí. Ja som doplnil výsledky, ktoré vyplynuli z diskusie do tejto správy. Vypočul som si aj tie nových spravodajcov a všetky názory, ktoré boli vyjadrené v diskusii. Po zverejnení e, návrhu správy môžem povedať, že sa teším na vaše kritické návrhy, pripomienky. Našim, môjim cieľom je predložiť správu, ktorá pokrýva čo najviac aspektov a čo najviac názorov e, politických skupín. Každopádne verím, že pôjde o pozitívnu správu, bude prínosom k posilneniu, zjednoteniu Európy. Takže teraz eh, k obsahu tejto správy. Viem, že rozsah správy bol obmedzený v marci som predstavil 5 kľúčových myšlienok tejto správy. Potom som počul ďalšie návrhy od tieňových a ostatných kolegov. A, a som si myslel, že tieto návrhy boli relevantné, takže som sa rozhodol ich doplniť do návrhu správy išlo o otázky, ktoré sú relevantné v rámci revízie stratégie Európa 2020, ktoré zaručujú synergiu medzi programom Horizont 2020 a koheznou politikou. A súčasne, pokiaľ ide o malé a stredné podniky a ich úloha, ktorú zohrievajú pri tvorbe zamestnanosti, e, je veľmi dôležitá a treba to vyzdvihnúť. Ale tiež význam toho, čo bolo dnes povedané tá viac, to úrovnové riadenie a nové úlohy pre regionálne a miestne orgány, ktoré by nemali viesť k väčšej komplikovanosti a byrokracii a nemalo eh, by to vytvárať ani väčšie výdavky, skôr naopak. Chcem zdôrazniť eh, príčiny a dôsledky ekonomickej krízy, jej dopad na revíziu stratégie Európa 2020 väčšia efektívnosť pri implementácii nástrojov koheznej politike je veľmi dôležitá. Ďalej chcem sa zmieniť o najzdialenejších regiónoch a ich osobitných podmienkach. Ďalej kvalitnejšie informácie a štatistika. My už máme štatistiku, ale potrebujeme podrobnejšiu e, štatistiku. Potrebujeme úrovne, e, údaje na úrovni nad 3. Chcem e, navrhnúť limitované preskúmanie kohezná politika je v súlade so stratégiou Európa 2020 a v súlade s tematickými cieľmi. Chcem pripomenúť ešte raz teda tých preť bodov, ktoré som už predniesol pred niekoľkými mesiacmi v prvej diskusii. Tie sa teda stále nachádzajú v návrhu správy. Prvá hovorí o ústrednej úlohy a postavení koheznej politiky. Ďalší bod sa týka že ESEF musí byť doplnkom k koheznej politike a k Európskym e, štruktúrálnym a investičným fondom. Ďalej treba postupovať na viac úrovňovej e, na úrovni viac úrovňového riadenia. Využiť nástroje viacúrovňového riadenia, ktoré už existujú v členských štátoch. Chcem ešte pripomenúť v súlade s tým, čo povedali kolegovia, keď sme diskutovali, myslím, že pani Krail povedala, že nesmieme riskovať, aby sme preťažili existujúce úrovne riadenia a najmä tie nižšie úrovne riadenia. Musíme dospieť do zjednodušenia a taktiež zdôrazniť tému číslo 11, čiže posilnenie administratívnych kapacít. Štvrtý, štvrtá myšlienka, teritoriálny územný prístup k tejto stratégii. To znamená, že ciele musia byť prispôsobené regiónom v rámci stratégie Európa 2020, čiže špecifické ciele pre každý región. A regióny žijú v odlišnej eh, realite, pretože majú iné charakteristické črty, majú iné ciele. Chcem zdôrazniť, že tieto nuancy nám musia umožniť zohľadniť potreby regiónov, najmä regiónov, ktoré majú nízku hustotu obyvateľstva. Ďalej, sociálno-ekonomická charakteristika regiónu musí byť zohľadnená, infraštruktúra. A chcem ešte doplniť ďalšie opatrenie, ktoré súvisí s viac úrovňovým riadením. Chceme posilniť vlastníctvo. Chceme, aby miestne regionálne orgány mali pocit sa zaangažovanosti do tejto stratégie Európa 2020. Toto by mohlo mať pozitívny dopad na dosahovanie cieľov. Bod, bod 5. Dočasné obmedzenia. Z počiatku e, na začiatku tohto programovacieho obdobia došlo k meškaniu. Diskusia o dlhodobej stratégie EÚ čiže po roku 2020. A práca na tejto stratégii musí prebehnúť včas. Nechceme samozrejme narušiť plány, ktoré už boli vytvorené viac. Úrovňové riadenie musí byť riadne implementované v praxi. Toto bola obava, ktorá bola Eh, aj predmetom CPRM. Ako ďalší dôvod chcem uviesť vo svojej prezentácii a nenachádza sa to v návrhu správy. Chcem pripomínať, že v roku 2019 budeme mať novú Európsku komisiu, nový parlament a oni budú posudzovať stratégiu Európa 2020 v tom čase a budú mať príležitosť vypracovať novú dlhodobú stratégiu a budú taktiež musieť implementovať budúce, eh, budúci eh, viacročný finančný rámec. chcem ešte povedať, že 2. júla je termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov. Medzičasom moja politická skupina zabezpečí, zorganizuje vypočutie na túto tému 1. júla po obede. Budeme mať akademikov a predstaviteľov iných európskych inštitúcií, ktorí budú rečniť na tomto hearingu. Pokiaľ ide o zdôvodnenie, zdôvodňujúcu správu, tam si môžete prečítať rozsiahlejšie dôvody mojich návrhov a myšlienok, ktoré som predniesol v správe. Budem sa tešiť na pripomienky kolegov a taktiež na návrhy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Krel, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedničke, ďakujem pekne e, pánovi spravodajcovi. Domnievam sa, že predložený návrh správy je veľmi, veľmi zaujímavý, dobre napísaný a sa e, e, dotkol viacerých vecí, o ktorých sme hovorili e, v prvom kole. Hovorí, sa, e, hovorí o tom, čo sa udialo v období 2017 2014 s tým, aby sa zhrnula stratégia Európ 2020 vedel by som si predstaviť, že e, nie je to také jednoduché E, e, e, meniť všetko, čo sa stanovilo v Lisabonskej strategii na poslednú novú strategiu. Súhlasím so spravodajcom a to jednoznačne s tým, že prehodnotenie polovice obdobia nemala by meniť základy stratégie alebo politiky súdržnosti. To by bolo príliš komplikované a preto by som e, e, chcel viac e, jednoznačnejšie povedať v správe, že politika súdržnosti nie určená na realizáciu stratégie EU 2020. Politika súdržnosti je tu na to, aby podporila koheziu sociálnu, hospodárskú medzi jednotlivými regiónmi a mali by pomôcť predovšetkým najmenej rozvinutým regiónom, im možnosť e, prekonať tieto rozdiely. A strategie EU 2020 je iba vedľajším e, produktom. Je to samozrejme užitočné pre Európsku úniu, ale tu je, ide o niečo iné e, vy ste v správe to iba z časti spomenuli, ale ja by som to posilnila Mám totiž e, obavy, že sú tu určité záujmy e, odborať politiku súdržnosti a iba sledovať iným stratégiám. Musíme sledovať na toto pozor. Nie som si celkom istá v jednom bode, či to je užitočné no vo ceku 14. Hovoríte, že mali by sme e, viac klas dôraz na regionálne cieľe. Viem, že o tom sa diskutuje, ale sú tu rôzne e, e, e, konštrukcie v členských štátoch, ktoré to neumožňuje, neumožňujú. Nemali by sme podľahnuť e, e, pokúšeniu e, zaviesť niečo, čo bude e, veľmi e, komplikované z byrokratického hľadiska. Mali by sme e, um, umožniť e, také stratégie, ktoré by sa venovali e, e regionálnym cieľom. Toto treba podporiť a nie treba to však e, nutiť iným členským štátom. Myslím si, že to by prospelo k ďalšiemu napredovaniu tejto činnosti. A posledná poznámka, samozrejme, vítam e, to, že najzelenejšie regióny si zaslúžia osobitný úsek. Eh, mám na to eh, preto veľké eh, pochopenie, ale nemalo by to byť na úkor iných znevýhodnených regionov. Chápem, že ostrovy alebo slabo regióny majú určité problémy a treba to zapracovať do správy ale v rámci e, prehodnotenia v polovici obdobie treba si dávať pozor na to, ako e, to budeme e, formulovať s tým, aby sme pomohli, aby v rámci stratégie EU 2020 sa uplatnili naše myšlenky. Pán spravodajca, samozrejme ste spomenuli potrebu sústrediť sa na určité priority to treba e, samozrejme e, e, podotknúť, možno, že aj posilniť. Domnievam sa, že je dôležité vyslať signál, že vzhľadom na obmedzený rozsah zdrojov, ktoré máme k dispozícii, mali by sme ich uplatňovať účinnejšie, aby sme naplnili naše cieľe. Samozrejme, predložím ešte svoje pozmenujúce návrhy a teším sa na e, ďalšie vypočutie 2. júla. Ďakujem pekne. Začali sme v stupmi tieňových spravodajcov. Pani Kreo sme tu mali a budeme pokračovať pánom Papa Timoličom alebo Timošičom. Takže? Takže pani Tomašič. Ďakujem. Chcem zablahoželať pánovi Ruasovi za vynikajúcu správu, za konkrétne návrhy, že komisia musí zohľadniť tieto návrhy pri vypracovaní strednodobého preskúmania stratégie EU 2020, aby bola dokončená do, roku, do konca roku 2015 preskúmaná stratégia EU 2020 je dôležitá pre posilnenie konkurencieschopnosti. Zohráva kľúčovú úlohu v implementácii nového európskeho hospodárskeho riadenia posilní konkurencieschopnosť a rozvoj. Všeobecné hlavné ciele EU 2020 na úrovni EÚ a národnej úrovni neboli vždy prispôsobené reálnej situácii a potenciálu miest a regiónov. V niektorých situáciách rôzne iné opatrenia, kvantitatívne ciele by boli vhodnejšie. Z pohľadu zmeny priorít a s cieľom zabezpečiť úspech stratégie by bolo dobré vytvoriť jedno kontaktné miesto, aby sme zabezpečili racionalizáciu úloh a postupov. Tento postup by zaručil duplicitu a bude vytvárať synergie. Chcem vyzdvihnúť toho prístupu z dola nahor, z hola nadol takýto prístup zohľadní lokálne regionálne charakteristiky a nie len národné ciele a ciele EÚ. Miestne regionálne orgány by mali použiť stratégiu EÚ 2020 ako meritko vlastného pokroku a na výmenu e, osvedčených postupov, dialóg medzi lokálnymi a regionálnymi orgánmi, by mal predstaviť priority Európskej únie občanom a taktiež posunúť tú zaangažovanosť a vytvoriť pocit, že všetci sme zapojení do implementácie stratégie EU 2020. Pán Van Miltenburg. Ďakujem. Chcem zablahoželať spravodajcovi Myslím si, že je to dobrý dokument a vo všeobecnosti súhlasím s touto správou. Chcel by som viedriť e, e, nádej, že po zapracovaní pozmeňujúcich návrhov to bude ešte lepšie. Chcela by som poďakovať tematickému odboru B, ktorý e, tiež pomohol k zostaveniu správy. V svojom príspevku by som chcel povedať tri veci Poprvé ide o koordináciu medzi európskymi štruktúrami a investičným fondom SID, fondom e, pre invest- strategické investície a po druhé ide o územný prístup e, a časové hľadisko e, takisto o zosúladenie stratégie EU 2020 s politikou súdržnosti a viacročným finančným rámcom E, zosúladenie medzi jednotlivými štruktúralnými fondmi, investičnými fondmi a Junckerovým plánom, teda Európskym fondom pre strategické investície e, s prehľadnutím na e, stratégiu EU 2020. Pán spravodajca správne hovorí o tom, že politika súdržnosti je najdôležitejšou prierezou politikou z hľadiska podpory investície. Ehm, ide aj o realizáciu e, zámerov e, stratégie EU 2020 treba e, poznamenať, že naše cely sú zoskupené tematicky a podľa mňa to musí byť koordinované, čo je pozitívne, ale ako to vyzerá s Európskym fondom pre strategické investície, ktorý e, e, pán Juncker s e, veľkou vervou uviedol. Je to v oceku v bode 16. Zdá sa, že FC nie je priamo napojený na stratégiu EU 2020 a to by som e, e, chcel napraviť formu pozmenujúcich návrhov. Ide aj o financovanie FC. Tu totiž e, e, vyvstáva nebezpečnosť toho, že konkrétne e, e, cíly EU 2020 a teda investovať 3 HDP do vývoja výskuma nebudú naplnené. A tu je aj nebezpečenstvo toho, eh, toho, že vlajkové iniciatívy v oblasti investícií eh, sa nedostanú do bezpečného prístupu a za zamestnanie. Druhá poznámka sa týka eh, územného prístupu. To sa správne zdôrazňuje v práve, je to nutné E, vedel som si predstaviť, e, že určité regióny majú väčší záujem o vývoj a výskum a zabezpečujú tú e, formou privátnych a verejných investícií na účely boje s nezamestnanosťou, zatiaľ čo iné regióny majú iné podmienky, ale územný prístup by mal e, vychádzať e, zo spoločného stanovenia cieľov. E, treba dodržovať princípy spoločného stanovenia cieľov. A pán si by mal vysvetliť, ako bude riešiť tento konflikt zájmov a takisto zasolenie časových aspektov finančného rámca, viacročného finančného rámca stratégie EÚ pre od roku 2020 v bode 12 pán spravodajca eh, hovorí o tom, že v rámci hodnotenia eh, eh, stratégie EU 2020 v polovici obdobia musíme sa obmedziť iba na určité hľadiska a až neskôr sa bude prehodnocovať celá stratégia z dlhodobého hľadiska, teda po období 2020. Ide o regionálne programy, o viacročný finančnej rámec a všetky tieto procesy treba zosynchronizovať a takisto a treba sa vyhnúť e, vzdanie sa operačných programov. Myslím si, že to zaistí istí lepšiu, lepšiu úroveň koordinácie a umožní e, e, realizovať strategické cieľe, e, zaistiť hospodársky rast, vytváranie nových pracovných miest a boj s klimatickými zmenami. Ďakujem pekne spravodajcovi a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Thank you. Thank you very much. now Mr. Papadimoris. Pán Papadimoris, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo. Verím, že tí, ktorí podporujú správny postup, si pozrú čísla a fakty. Bohužiaľ nám čísla hovoria, že za ostatné obdobie politika súdržnosti bola oslabovaná v Európskej únii zvyšuje sa chudoba, zvyšuje sa nezamestnanosť. A máme tu nerovnováhu na regionálnej úrovni, ale aj na národných úrovniach. Všetko toto sa odráža v správe komisie. Technokrati nám tvrdia, že ak by sme neboli mali politiku súdržnosti, boli by, bolo by sa vyvinulo ešte viac chudoby, viac nerovností, viac nezamestnanosti. Ale Revidujúc sa musíme rozhodnúť, čo zmeniť. A veríme, že po týchto revíziách, a nielen ja verím, ale aj moja politická skupina verí, že Politika súdržnosti musí byť posilnená. Kolega alebo kolegyňa z ALDE sa tiež podobne vyjadrili, že treba vložiť e, do politiky súdržnosti oveľa viac fondov. Pán Ruiz, vy ste z Portugalska, pokiaľ viem. Aká je stratégia do roku 2020? Je to len revízia Lisabonskej zmluvy alebo zrevidovaná Lisabonská zmluva? Veď celé roky a desaťročia už uplynuli a Európska únia neustále stavia nejaké méty a politiky, ktorý, ktorými ich má dosiahnuť, vlastne nedovolujú ich dosiahnuť. Tieto politiky samotné sú prekažkou. vedecký výskum, ktorý hovorí, prečo mladí ľudia e, odchádzajú predčasne zo škôl, by sme si mali pozdrobne preštudovať a zmeniť situáciu, ale nemali by sme aj robiť niečo s metami, ktoré chceme dosiahnuť, ísť ďalej, ako zachádzala Lisabonská zmluva. Máme tu hodnotenie dopadu od komisie, ale vieme, či dosiahneme mety, ciele, stratégie 2020 napríklad v oblasti nezamestnanosti, alebo to číslo 70%, na ktoré sa tu mnohí odvolávali. Nemáme radšej zdvojnásobiť úsilia, aby sme sa dostali k týmto výsledkom, alebo budeme tretíkrát odkladať veci, revidovať a revidovať a vyklznú nám plnenia cieľov spomedzi prstov. Stanovme si ďalší termín v budúcnosti, 2040 napríklad, 2030, o tom by sme mali diskutovať a aj o tom, či súčasné politiky, ktoré sa uvádzajú z praxi, tieto neoliberálne talibanské praktiky, ktoré až takým náboženským zanietením sa presadzujú, či budú pokračovať, alebo či bude nejaká zmena, ktorá by pomohla rastu a súdržnosti. Myslím si, že to je komplexná, zložitá situácia, pani predsednička. Samozrejme, predsednička si musí vypočuť každého rečníka s rovnakou pozornosťou a žiadne poznámky e, sú nepripustné. Poznámky bokom. Pán Rua ako som povedal, sa pokúša zo všetkých síl, ale musíme naozaj pochopiť, čo, čoho sa chceme zbaviť a presunúť sa inde, k, roz, k inému prístupu, k lepším investíciám. Niektorí ľudia tvrdia, že kohezná politika by mala byť posilnená, aby sme mohli bojovať s nerovnosťami, ale robíme len to, že predkladáme pozmeňujúce návrhy k politike súdržnosti, lenže by sme sa mali sústrediť na sociálnu dimenziu. Nechceme iba pakt stability, chceme trvalo udržateľné hospodárstvo v Európe a naše stanoviská vychádzajúce z správy Rueho budú, budú ovplyvnené správou Rueho a uvidíme, čo spravodajca spraví s tým, čo predložíme. Ďakujem pekne a ja by som chcela poďakovať za prezentáciu e, štúdii. E, Domnívam sa, že poskytuje dobrý prehľad o nových prvkoch a je veľmi užitočná pre činnosť náš nášho výboru, pokiaľ ide o pokročilý čas, e, jedna na, sa na e, jednu otázku e, princíp partnerstva. Podľa môjho názoru ide o jeden z najdôležitejších nových prvkov tohto obdobia a som presvedčená, že potrebujeme širšiu diskusiu o plánovacom procese, aby sme mali lepšie výsledky keď realizujeme e, uplatnenie princípu partnerstva, ak to vnímame pozitívne, to je potešujúce, ale otázka spočíva v tom, e, prečo sa to nevzťahuje na všetkých lokálnych a národných subjektov, e, či sa to vzťahuje na všetky fázy procesu plánovania programu tak ako e, sa s tým rata e, v nariadení v rámci prípravy a plánovania programu, jej realizácie, predkladania správ a monitoringu, najmä pretože odporúčame, aby Európsky parlament e, zohľadoval monitorovaciu úlohu pri E, e, e, uplatnenie princípu partnerstva k správe pana Roáša. Už som povedal v rámci prvého kola rozpravy, domnievam sa, že ide o vyvaženú správu, s ktorou môžeme súhlasiť. Vítam, že je kritická musíme e, sa dívať na e, lokálnu a regionálnu úroveň, kde sa majú uplatňovať e, investície, najmä tam, kde investičný fond vzhľadom na prebiehajúcu krízu je jediným zdrojom prostriedkov. Nesmieme to podceňovať. Zároveň cieľe stratégie EU 2020 tiež predstavujú dôležitú oblasť Musíme ich posilniť e, a zabezpečiť politickú podporu ich e, realizácie s tým, aby regióny boli e, akcie schopné a dokázali naplniť tieto cieľe. Čiže všetko, čo sa uberá týmto smerom v správe, teda rozdelenie cieľov EU 2020 na regionálnu a lokálnu úroveň. To určite podporujeme. Pokiaľ ide o formulovanie jednotlivých cieľov EU 2020, obdivujem sa, že to nie vždy ide e, správnym smerom. E, myslím si, že nejde o chybajúce priority, ale skôr o chybajúcu politickú vôľu to znamená, eh, musíme viac posilňovať lokálnu regionálnu úroveň, prispievať k ich posilneniu s tým, aby dokázali naplniť cieľe stratégie EU 2020. A eh, poznámka ohľadom eh, pozdravky na technickú adaptáciu otvorenie e, naredenia o spoločných ustanoveniach nepripadá do úvahy. Mm, Predložím ešte pozmenujúce e, návrhy k otázke e, dlhodobo držateľného e, rastu a kvalitných pracovných miest, vrátanie participačných prvkov, ale v celku je to veľmi dôležitá správa. Ďakujem veľmi pekne. Uh, we... Ďakujem. Máme ešte štyri žiadosti o slovo. Ešte štyria poslanci si želajú prehovoriť v tejto rozprave. Ja ich poprosím, aby skutočne hovorili stručne, pretože sme mimo harmonogramu, ktorý bol určený pre toto stretnutie. Takže som sa rozhodla, že obmedzím čas príspevku poslankyne alebo poslanca, pretože inak jednoducho nebudeme schopní prísť nakoniec programu, ak bude každý participovať a bude to dlho. Pani Smolková. Pani predsednička, keď chcem aj odpoveď, tak musíme byť stručné, ja sa pokúsim. Chcem oceniť skutočne štúdiu, ktorá nám bola prezentovaná, je veľmi dobrá. Mne osobne priniesla niekoľko otázok, ktoré možno budeme môcť položiť eh, pani komisárke Kretu po obede, pretože práve v záveroch je to, na ktoré by nám mala pani komisárka odpovedať, ale obmedzím sa na veľmi dve krátke otázky, ktoré by som chcela počuť odpovede Eh, znepokojilo ma v záveroch bod 7, kde konštatuje sa v správe, že neobjavujú sa veľké náznaky zjednodušenia. Som za to, že sme uplynulé obdobie urobili maximum všetko preto, aby pri štrukturálnych fondoch a pri koheznej politike sme do najväčšej miere, aká sa dá, zjednodušili celý ten proces. Preto by ma zaujímalo, možno, že je to v štúdiu, v štúdii rozpísané, ale nemali sme kedy to si naštudovať, Zaujímalo by ma, či to zjednodušenie e, je e, alebo neobjavuje sa a naďalej pretrváva veľká byrokracia, administratívna záťaž, alebo v čom spočíva to, že sa práve tie prvky zjednodušenia absolútne neprejavili, pretože je to dosť e, dôležitá agenda práve pre konečných príjimateľov Ďalej by ma zaujímalo, e, spolupracovali ste s 11 členskými štátmi, čo dá sa považovať za relevantnú vzorku, kto vám poskytoval údaje na akej úrovni, či to boli ministerstva, alebo regióny, alebo aj aj, a či spätne všetky tie výsledky, ku ktorým ste dospelí e, majú aj oni naspäť prezentované. Mňa to zaujíma z hľadiska toho, že pochádzam zo Slovenska a Slovensko bude v budúcom roku predsedajúcou krajinou a určite aj počas predsedníctva sa budú musieť objaviť možno niektoré vylepšenia v rámci koheznej politiky, tak by ma zaujímalo, či je spätná väzba do toho. A možno už len jedna poznámka. Ehm, zaujalo ma, že Európsky parlament by mal monitorovať uplatňovanie zásady partnerstva vo fáze vykonávania programov. Skutočne je to veľmi dôležité, pretože zásada partnerstva pri vytváraní programov je veľmi dôležitá, minimálne eliminuje možnosti korupcie, duplicity a poskytuje väčšiu transparentnosť. Možno, že tu vyvstáva iniciatívna správa pre náš výbor, pre niekoho, aby túto otázku možno do, podrobnejšie rozobral a venoval sa jej v budúcnosti. Ďakujem pekne. Thank you. Thank you very much. The next speaker, Mr. Omar. Veľmi pekne ďakujem. Ďalší rečník, pán Romaže. Ďakujem pekne za slovo. Rozpravy, ktoré vedieme dnes do poludní, sú veľmi zaujímavé. A diskusie k správe pána Ruasa sa neodlišuje veľmi od e, rozpravy, ktorú sme viedli dnes do poludnia v rámci konferencie. Aby som to e, zhrnul, myslím si, že musíme tej správe alebo k tejto politike povedať, že z hľadiska roku 2008 prišlo k regresu. Môj kolega Papanodopolis to povedal. Myslím si, že by sme mali spomenúť správu o súdržnosti, kde sa hovorí, že od krízy v roku 2008 príjem mnohých občanov v EÚ klesol, pracovné príležitosti boli zredukované, nezamestnanosť nebola nikdy taká vysoká, minimálne za ostatných 20 rokov a fenomén sociálneho vylúčenia sa zhoršuje. Chudoba tiež. Všade. A v dôsledku toho regionálne rozdiely z hľadiska zamestnanosti a nezamestnanosti sa vyostrujú. To je prvý bod. A druhé znepokojenie. Máme dojem, že regionálna politika je v súčasnosti skreslená a opiera sa o nové ciele, ktoré nekorigujú rozdiely z hľadiska rozvoja a nepodporujú konvergenciu, po ktorej volá zmluva. A tretia vec – je znepokojenie v súvislosti s budúcnosťou po roku 2020. Aby sme sa vrátili k stratégii Európa 20, 2020, môžeme povedať, že v období 2014 až 2020 naše, naša cestovná mapa na toto obdobie bude stále dokument Európa do roku 2020 a je v našom záujme ale my sme nezohľadnili a makroekonomické faktory a faktory, ktoré spadajú do politík uplatňovaných na úrovni členských štátov. To je národný kontext, európsky kontext, medzinárodný kontext. To sú všetky tieto obmedzenia, ktoré, obmedzenia, ktoré bránia regiónom, aby smerovali k týmto cieľom. cieľom. Regionálna politika by sa naozaj mala oprieť o ciele e, stratégia Európa do roku 2020. Hovorím to, ako si to myslím. A to preto, aby sa táto stratégia sa úplne nepotopila, ako to bolo s Lisabonskou správou e, stratégiou. To je realita, ktorú musíme zohľadniť. Posledná pripomienka v tejto stratégii Európa do roku 2020 podľa môjho názoru sa dostatočne nezohľadňuje to, čomu hovoríme rezidenčná alebo lokálna ekonomika. V mnohých regiónoch to nie sú podniky alebo investície s vysokou pridanou hodnotou, ktoré sú nevyhnutné, ktoré by mali najväčší dopad na zamestnanosť. V mnohých regiónoch najväčší zamestnávateľ sú nemocnice, územné orgány a na treťom mieste v poradí obchodné strediska. To je realita mnohých regiónov v Európe, ktoré zaznamenávajú oneskorenie z hľadiska rozvoja a myslím si, že správa by toto všetko mala zohľadniť. Ďakujem. Slovo má pán Pouček. Ja sa pokúsim dodržať vašu výzvu a e, prejav nebude dlhšie ako dve minúty. Chcem zablahoželať pánu Ruasovi. Myslím si, že tá správa je skutočne výborná. A čo sa týka diskusie k bodu 14 tejto správy, ja si naopak myslím, že pán Ruas má pravdu. A podľa mňa by malo byť nevyhnutné individuálne prispôsobovať regionálne ciele práve aj vo vzťahu k stratégii Európa do roku 2020. Mám odlišný názor ako moji kolegovia, odlišný názor ako tu bol prezentovaný. A k bodu 15 tejto správy by som si dovolil súhlasiť s tým, že potrebujeme práve tie údaje od Európskej komisie o roli územno-samozprávnych celkov, aby sme mohli v rámci prieskumu stratégie Európa 2020 vychádzať z ich postavenia a aby sa tento prieskum robil vo vzťahu k ním. Myslím si, že najdôležitejšie je to, čo povedal pán Ruaz na konci, a to je, čo budeme robiť po roku 2020. Ja si myslím, že tá jeho správa by práve v tejto časti mala byť doplnená tým, čo on má na konci svojho vysvetľujúceho vyhlásenia a že by stalo za to bod 19 a 20, ktoré sa venujú týmto výzvam, doplniť o časti, ktoré on dal do svojho vysvetľujúceho vyhlásenia. Dovolím si aj, pretože z rozpravy som pochopil, že súvisí aj s predchádzajúcom časťou k štúdii pánov Kach a Bachtlera. K tomu ešte dve malé poznámky. V tom materiáli sa hovorí, že je treba zaistiť väčšiu koordináciu ale táto koordinácia zatiaľ nebola dosiahnutá. Keď to trošku zjednoduším, tak podľa členských štátov je na vine prístup komisie, podľa komisie je zodpovednosť na strane členských štátov. Ja nechcem byť tým, kto rozsúdi tento spor, ale si myslím, že v tejto štúdii chýba názor a stanovisko ku koordinácii, ku koordinačnému prístupu. Chýby, chýba tu názor regionov táto skúsenosť regiónov, ktoré sú hýbateľmi regionálnych cieľov, by sa mala zapracovať, bola by prínosná. Toto je moja prvá poznámka. A druhá poznámka k tejto štúdii sa týka vety, ktorá je v zhrnutiach a hovorí, že zásada partnerstva bola do značnej miery dodržovaná. Táto formulácia do istej miery e, ponúka zistenie nedostatkov pri nedodržiavaní zásady spolupráca a partnerstva. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Van Nisteroj. Ďakujem veľmi pekne. Vzhľadom na nedostatok času budem sa venovať správe ako celoku. E, z hľadiska ako e, e, ďalej. Je to správa z vlastnej iniciatívy, aby sme uvažovali o stratégie EU 2020 a to isté robia výbor pre zamestnanosť. A my sa si navzájom nevymeniame stanoviska. To je e, nerozumné. Pôjdeme do pléna so správami, ktoré navzájom nie sú vôbec skoordinované. E, každý sa hráme na vlastnom piesočku. To nie prispieva k e, väčšej kohezii alebo koherentnosti v samotnom parlamente. Tento týždeň máme veľké vypočutie vo výbore pre e, zamestnanosť ohľadom budúcnosti stratégie EU 2020. Samozrejme, každý e, môže robiť, čo len chce, ale možno, že by pani predsednička alebo niekto iný dokázal by to vyriešiť s tým, aby sme E, v plene koordinovane diskutovali o EU 2020. E, sme na to pripravení, veď poskytujeme na to prostriedky. A e, spolu s našimi priateľmi, sociálnym fondom a tak ďalej, mali by sme konať koordinovanie a pripravenie. A nie len tak z ničoho nič do, hupneme do plena a budeme o tom diskutovať Čiže je tu správa, prezentácia spravodajcu, potom ostatní sa stručne viedria a všetko je zabudne. To si zaslúži e, viac. A to ma trochu znepokojuje z hľadiska kvality našej práce. Áno, a ja sa e, e, znepokojím kvôli kvalite našej práce, pretože e, veľa času e, e, miniame na to, že opakujeme stále a to isté. E, a nie sústredujeme sa na podstatu diskusie. Ale jeden zo záverov, ktoré sme práve dostali zo štúdie, spočíva v potrebe e, lepšie koordinovať e, činnosť medzi výbormi Európskeho parlamentu. A to, čo ste povedali, e, zapadá do tohto odporúčania. Nemôžeme samozrejme zabraniť iným výborom, aby sa venovali svojej práci, to nedokážeme Môžeme sa však pokúsiť nejakým spôsobom koordinovať našu činnosť s tým, aby sme vytvorili navzájom doplňajúcu sa víziu e, e jednotlivých výborov. Ďakujem veľmi pekne. O, spravodlňujem sa. Pán Manskor, nech sa páči. Vážna pani predsednička, e, vážení kolegovia. ak dovolíte, tri poznámky. V prvom rade prišli sme e, sem na do schôdzu, máme všetci rovnaké práva a povinnosti. A nepáči sa mi, keď niektorí kolegovia e, tvrdia, že e, sa menej venujem určitým záležitostiam. Ja tu pôsobím e, iba mesiac a chcem vyhlasiť, že e, chcem náležite pracovať. Pripravili ste dôležitú správu, vypočuli sme k nej pripomienky. Dnes ráno sme si vypočuli dve dôležité správy a mali by sme zabezpečiť aj náležitú rozprávu veľmi ľutujem, že sa to nám e, nedarí. Mali by sme sa e, e, hlbšie venovať týmto záležitostiam. Mal by som aj niekoľko pripomienok k samotnej správe. Blahoželám pánovi spravodajcovi. Rád by som predložil niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Som rád, že ste vyčlenili e, e, určitý odsek pre aj zámorské e, teritória. Myslím si, že to súvisí s článkom 59, kde sa spomínajú špecifika našich regionov a e, komplikácie z hľadiska rozvoja. takže e, chcem predložiť aj ja niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ale pani predsednička, bolo by som rád, keby sme lepšie zorganizovali činnosť nášho výboru. Máme veľmi veľa bodov e, v programe a e, treba zabezpečiť dosledok času na to, aby sme sa náležitým spôsobom venovali všetkým týmto bodom. E, pôsobil som v Národnom zhromaždení a myslím si, že nepracujeme najoptimálnejším spôsobom. Ďakujem veľmi pekne. Musíme všetci zodpovedať túto otázku a jedna z možností je obmedzi čas určený na diskusiu, pretože jediné to umožní nám e, naplánovať činnosť výboru a zapracovať všetky dôležité body, ktoré sme mali naplánované na dnešok. Pretože všetky e, e, naše témy boli vzájomne previazané a chceli sme zorganizovať náležitú diskusiu o všetkých týchto témach a teraz e, počas e, e, ostatných okamihov, pretože o 5 minút už nebudem mať tlmočenia, odozdám slovo pani Jare z Európskej komisie a poprosím autorov tejto štúdie, aby písomne poskytli odpovede členom nášho výboru Budeme pokračovať v našej spolupráci a nájdeme čas aj na pokračovanie e, e, našej diskusie. Bohužiaľ, e, vypršal nám čas, takže pani Jara, nech sa páči. Ďakujem v mene komisie. Berieme na vedomie všetko, čo to odznelo v návrhu správy o koheznej politike a strategii EU 2020. V súčasnosti prehodnocujeme túto stratégiu Komisia predloží do konca roka alebo začiatkom budúceho roku návrhy e, všetky poznámky, ktoré e, odzneli v tejto správe o kohezné politike a prehodnotení stratégie EU 2020. Komisia vo svojej činnosti zohľadní. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem e, aj my vám veľmi pekne, pán Bekovič, z komisie. Aj vy sa chcete ujeť slovo? Alebo je to tak? Dobre. Á, čas nám vypršal. Dobre. Pán Roáš, chcete aj vy e, svoje slovo? Veľmi stručne poprosím. Áno, ani nemám čo povedať. E, určite veci sa ešte nezohľadnili. Táto správa nemôže byť príliš rozsiahla, je obmedzená z hľadiska počtu slov táto správa je e, výsledkom aj mojej činnosti e, na poste primátora eh, viac ako 20 rokov eh, som tam pracoval. Mám eh, veľké skúsenosti v oblasti lokálnej politiky. Ďakujem všetkých za vaše pripomienky, vrátanie kritických. Budeme zohľadňovať vaše pripomienky, vrátanie pozmeňujúcich návrhov. Súhlasím aj s tým názorom, ktorý tu viedel pán Nistelroj ohľadom lepšej koordinácie Eh, činnosti jednotlivých výborov. Takže ďakujem eh, veľmi pekne všetkým. A naozaj, eh, aj ja sa ponáhľam, musím sa dnes ešte vrátiť domov. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem veľmi pekne za túto rozpravu. Berieme sa zodpovednosť zabezpečiť koordináciu našej činnosti s ostatnými výbormi a som presvedčená, že e, nájdeme možnosť, ako do budúcnosti e, zlepšiť našu prácu. Ďakujem veľmi pekne. Takže e, tým sa končí práca tohto výboru. Ukončili sme dnešnú ranejšiu schôdzu a budeme pokračovať schôdzou koordinátorov, ktorá prebehne za zatvorenými dverami bez tlmočenia. Je to však problém pán Nistl Roy a ja máme e, nejaké ďalšie záležitosti. Povedali nám, že o pol dvanástej, pol trinástej, e, teda o pol jednej skončíme. Ja nemôžem tu zostať na schodze koordinátorov. Poprosím vás, aby ste sa mm, odročili do popoludne, O ktorej? Ak sa dívam na program, myslím si, že mohli by sme o pol šiestej začať schôdzu koordinátorov a po hlasovaní bali e, by sme sa e, e, nejako obmedziť s týmito bodmi programu, ale teraz bohužiaľ nemôžem sa zúčastniť, musím odísť. Pani Demarton. Um, ehm, navrhujem, aby sme e, si vypočuli pani komisárku a potom e, usporiadali e, schôdzu koordinátorov. Myslím, že je to priateľné, ale ja nebudem môcť neskôr. Tak napíšem mail kolegom koordinátorom, predložím svoje stanovisko k tým otázkom, o ktorých budeme diskutovať. Dúfam, že zohľadnite, že vzhľadom na zmenu harmonogramu ja nebudem môcť sa zúčastniť e, prenesenej odročenej schôdze. No, zdá sa, že väčšina vás teraz e, má nejaké iné povinnosti. Tu zostali už koordinátori, takže ak s tým súhlasíte, obmedzím čas na diskusiu popoludní tým, aby sme uzavreli diskusiu zhruba o 5. o 5.30, o 5.45, zhruba o tomto čase. A potom budeme pokračovať schôdzou koordinátorov do 18.30. E, Ďakujem. Takže uvidíme sa o tretej.